Dobré ráno, dámy a páni. Želám všetkým dobrý deň. A po španielsky ešte raz. Poprosím, usaďme sa. Ďakujem za to, že ste sa utíšili. Poprosím, aby sa ešte opäť usadili tí, čo nesedia. Začíname druhý workshop e, dvojdňového seminára e, o demokratickej zodpovednosti v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. E, sme pripravení začať s tretím panelom. Tu máme rečníkov. táto časť bude trvať hodinu 15. A sme poctení prítomnosťou pána Aleda Williamsa, eh, predsedu kolegia Eurojustu, ktorého vítame veľmi srdečne. Pani Renáte Weber, naša kolegyňa z výboru LIBE v Európskom parlamente, ktorá je spravodajkyňou eh, k otázkam Eurojustu. A pani Christine Defreň, ktorá je predsedníčkou výboru pre spravodlivosť eh, Belgického senátu. Takže rovno začneme a odozdám slovo pánovi Aledovi Williamsovi, prezidentovi Eurojustu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ctení členovia Európskeho parlamentu a národných parlamentov, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a možnosť prihovoriť sa vám dnes ráno ja sa budem pridržať pokynov a budem hovoriť stručne o dvoch aspektoch. E, poprvé o súčasných aktivitách Eurojustu a po druhé o budúcnosti Eurojustu a najmä o otázke hodnotenia a demokratickej zodpovednosti Eurojustu. Takže e, pozrieme sa najskôr na prítomnosť Eurojust. Jeho poslanie bolo opätovne potvrdené v Lisabonskej zmluve a, poslaním Eurojustu je podporiť a posilniť koordináciu a spoluprácu medzi národnými vyšetrujúcimi a stiehajúcimi orgánmi e, v oblasti e, vážnych trestných činov s cezhraničnou dimenziou. A to je niečo, na čom e, pracujeme už od samotného založenia Eurojustu v roku 2002. Keď sa pozriete na to, čo sme doposiaľ dosiahli. Myslím si, že môžeme konštatovať, že sme boli e, úspešní. V roku 2002 sme mali 200 e, podaní zo strany členských štátov. V roku 2009 sme mali zhruba 1400 e, žiadostí o pomoc zo strany členských štátov, čo je sedemnásobný nárast v našej práci. A samozrejme, toto všetko robíme s prirodzene obmedzenými zdrojami. E, sme malou organizáciou, náš rozpočet má 13 miliónov eur, máme administratívu pozostávajúcu zhruba 200 ľudí, ktorá poskytuje služby približne 50 prokurátorom, ktorí pracujú v Eurojuste, ktorí sú vlastne zastupcami jednotlivých e, členských štátov, 27 štátov. Zorganizovali, zorganizovali sme zhruba 130 pracovných stretnutí a cieľom je vyriešiť ťažkosti e, súvisiace so stíhaním cezhraničnej trestnej činnosti. My v Eurojuste by sme chceli ponúkať e, jednoduchý a nebyrokratický nástroj e, národným e, e, vyšetrovacím orgánom v členských štátoch, tak aby prokurátor mohol dvihnúť telefón alebo napísať mail a nakontaktovať sa s národným pracoviskom v rámci Eurojustu a toto národné pracovisko zistí, že do prípadu by mohlo byť zapojených 4 alebo 5 členských štátov. Tento národný zástupca a potom zvolá koordinačné stretnutie v Eurojuste, cieľom ktorého je riešiť prípadné problémy, ktoré môžu byť z národného pohľadu neprekonateľné. Ako môžete z vášho pohľadu napríklad zdieľať informácie s piatimi alebo šiestimi členskými štátmi? Ako môžete zabezpečiť, aby boli zmrazené bankové účty v správnom čase? Ako môžete zabezpečiť e, riadny výkon E, európskeho zatýkacieho rozkazu sami. A e, všetky tieto otázky koordinačnej povahy sú riešené práve na týchto stretnutiach v Eurojuste a my tiež ponúkame e, služby spoločným vyšetrovacím tímom, takisto správujeme prostriedky určené pre spoločné vyšetrovacie týmy, čo je stimulom pre potláčanie cezhraničného zločinu. Tie prípady, na ktorých pracujeme, sú ehm, prípadmi, ktoré ehm, trápia európskych občanov. Najmä sa to týka ehm, obchodovania s ľuďmi, pašovania drog, podvody, terorizmus, počítačová zločin, kriminalita a všetky tieto typy trestnej činnosti, ktoré majú cezhraničný aspekt. A my veľmi úzko spolupracujeme s našimi partnermi na úrovni EÚ, najmä s Europolom máme sídlo v Hágu, podobne ako Europol a máme veľmi dobré pracovné vzťahy s Europolom. A mm, ako príklad uvediem, ja som povedal, že organizujeme zhruba 130 pracovných stretnutí ročne a Europol sa zúčastňuje asi tretiny týchto pracovno-koordinačných stretnutí. A po e, tomto veľmi stručnom úvode by som sa teraz pozrel na otázku budúcnosti Eurojustu a je to e, podľa mňa obzvlášť zaujímavá doba pre Eurojust, e, doba plná víziev. Momentálne e, e, bolo prijaté nové revidované rozhodnutie o Eurojuste, ktoré majú členské štáty implementovať do júna budúceho roka. A, a toto nové rozhodnutie má za účel zabezpečiť, aby Eurojust sa stal čo možno najoperatívnejším. E, rozhodnutie má niekoľko aspektov, vzhľadom na časové obmedzenie sa zmiením iba o jednom z nich. Snáď e, to najdôležitejšie teda to je výmena informácií a je naozaj veľmi dôležité, ak má Eurojust pomáhať členským štátom a ďalším orgánom EÚ v ich boji proti vážnej trestnej činnosti, musíme dostávať informácie E, v správnom čase, tak aby sme boli schopní pridať k týmto procesom hodnotu a vzhľadom na článok 13 nového rozhodnutia o um, Eurojuste majú členské štáty povinnosť poskytovať informácie Eurojustu v zásade o všetkých vážnych trestných činoch, ktoré majú cezhraničnú dimenziu a ktoré uh, si vyžadujú asistenciu zo strany členských štátov. Takisto do júna budúceho roka E, sa vytvorí národný koordinačný systém, čo znamená, že sa vytvorí virtuálny úrad Eurojustu v každom z členských štátov, ktorý bude e, vytvorený e, expertami z oblasti justičnej spolupráce. Oni budú analyzovať dané prípady a budú zhodnocovať, či je to niečo vhodné, aby bolo riešené cez Eurojust alebo cez Európsku justičnú sieť a podobne. Existuje mnoho ďalších projektov, ktoré sa vyvíjajú odvíjajú v dôsledku prijatia Lisabonskej zmluvy. Ja mám čas len zmeniť sa o niektorých z nich. A mal by som snáď povedať pár slov o účasti Eurojuste na práci výboru pre vnútornú bezpečnosť kozy. A, prepačte, trošku sa ponáhlam, hovorí rečník, ale e, mám časové obmedzenie. Takže pokiaľ ide o Kozy, výbor pre vnútornú bezpečnosť. My e, v rámci Eurostu dúfame, že budeme schopní e, poskytnúť e, tzv. justičný vstup do toho procesu, ktorými sa výbor kozy zaoberá. To znamená, to je ten výkon práva a očakávame, že tak učiníme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 počas španielského predsedníctva EÚ bolo prijaté. Toto rozhodnutie e, belgické predsedníctvo si ho osvojilo a my budeme hostiteľmi ďalšieho zasadnutia konzultatívneho fóra, e, na ktorom sa zúčastňujú generálni prokurátori a iné prokurátorské služby zo všetkých členských štátov. Uskutoční sa v decembri tohto roku. Bez pochyby e, ďalší veľmi dôležitý aspekt je prijatie návrhu na nariadenia podľa článku 85 Lisabonskej zmluvy a komisia naznačila, že e, hodlá predložiť e, návrh týmto nariadeniam v roku 2012. A e, to bude veľmi, veľmi významná zmena pre Eurojust plne požiadavkami e, z Lisabonskej zmluvy, ktorá vyžaduje, aby e, podľa princípu proporcionality a subsidiarity mohli do týchto e, návrhov nariadení sa k nim vyjadrovať aj národné parlamenty. My sme v rámci Eurojustu sa začali zaoberať jednotlivými možnosťami, ktoré máme k dispozícii. Uskutočnili sme veľmi zaujímavý seminár v Brugách 20 až 22. septembra pred pár týždňami a, a uskutočnili sa takisto aj workshopy. Jeden sa týkal práve návrhov podľa článku 85 a e, Eurojust môže podľa týchto nových nariadení mať právo moc iniciovať vyšetrovanie a navrhovať trestné stíhanie, e, čo v podstate robíme. A e, bude ešte priestor na diskusiu o tom, čo to znamená iniciovať vyšetrovanie. Znamená to, že Eurojust vydá nezáväzné odporúčanie, alebo bude to znamenať, že Eurojust vydá záväzné rozhodnutie o začatí vyšetrovania, alebo bude to znamenať, že bude mať vlastne vyšetrovateľov v rámci Eurojustu, ktorí sa ujmu vyšetrovania sami. Takže toto sú niektoré z tých otázok, o ktorých sa momentálne diskutuje. A potom je to ešte otázka súvisiaca článkom 86, teda otázka toho, či a ako je možné zformovať e, z Eurojustu úrad Európskeho prokurátora. E, takže toto budú veci, ktoré budú predmetom ešte diskusí a teraz vašim dovolením e, sa blížim k záveru a, a poviem pár slov o otázke hodnotenia. Toto je niečo, čo súvisí s demokratickou zodpovednosťou a toto je ďalší aspekt, ktorý bol predmetom diskusí na seminárach v Brugách, o ktorom som hovoril a myslím si, že môžem povedať, že toto hodnotenie pozostáva z rozličných častí. a My všetci poznáme ustanovenia zmluvy, ktoré vyžadujú, aby existoval parlamentný dohľad nad aktivitami Eurojustu. A ja by som sa chcel zmieniť snáď len o dvoch všeobecných princípoch alebo návrhoch, o ktorých stojí ďalej uvažovať. Toto boli tie princípy, ktoré boli sformulované na tom workshope pred dvomi týždňami v Brugách. Poprvé, myslím si, že je možné povedať, a to vyplýva aj z diskusí, e, ktorá e, tu prebehla včera, že je rozdiel medzi zodpovednosťou a kontrolou. Pokiaľ ide o aktivity organizácie, ako je Eurojust. My e, v Eurojuste my v Euro, z Eurostu sme predstúpili mnohokrát pred výbor LIBE a a hovorili sme o našej činnosti a toto je práve e, ten aspekt zodpovednosti e, voči e, Európskej únii, voči občanom Európskej únie, ktorí zastupujú poslanci tohto parlamentu. A samozrejme, s týmto súvisí niekoľko otázok. E, malo by sa, malo by sa hodnotenie Eurojustu zamerať na to, ako sa využívajú jeho zdroje, ako budeme merať výkonnosť Eurojustu, bude to počtom prípadov, ktoré e, uzavrieme, alebo by sa Eurojust mal hodnotiť podľa toho, ako prispieva k zlepšovaniu justičnej spolupráci, spolupráce a lebo či by hodnotenie Eurojustu malo zahrňať aj hodnotenie e, príspevkov členských štátov k práci Eurojustu, pretože bez pochyby Eurojust je schopný pridať hodnotu celému tomuto procesu len a len vtedy, ak dostane adekvátne informácie zo strany členských štátov v správnom čase. Takže e, toto sú tie otázky, ktoré boli nadnesené v súvislosti s otázkou hodnotenia a zodpovednosti. Ja viem, že som presiahol môj časový limit, ale chcel by som tu prezentovať ešte jeden návrh, ktorý vyvstal z tých predbežných diskusí, veľmi predbežných diskusí o tom, ako by sa malo robiť hodnotenie činnosti Eurojustu. Chceli by som vás požiadať, aby ste zvážili možnosť a uskutočňovať e, tak zjednodušenie hodnotenie, alebo teda e, zoštíhlené hodnotenie e, týchto procesov. My sa ho budeme veľmi radi e, zúčastňovať a e, pred týmto zasadnutím, kde sú prítomní e, členovia národných parlamentov, som mal tú čest e, e, predstúpiť pred výbor španielského parlamentu a Mm, myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme tieto veci neprekomplikovali a aby sme tento hodnotiaci proces nastavili tak, aby bol veľmi efektívny, veľmi, veľmi štíhly. My v Eurojuste sme pripravení prispieť k úvahám o tom, ako nastaviť tento proces hodnotenia a sme pripravení e, ponúknuť vám naše skúsenosti v tejto trestnoprávnej oblasti. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Williams. Ďakujeme aj za to, že ste pochopili časové obmedzenia, ktoré máme. Chcem poďakovať už vopred ďalším dvom účastníkom panelu za to, e, že budú ochotní zrieť sa prekročenia časového limita, že to obmedzia na 10 minút, teda tie svoje prezentácie a dajú potom priestor na diskusiu najskôr teraz pani Weber za výbor LIBE v Európskom parlamente. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi v prvom rade poďakovať eh, predsedovi Williamsovi za jeho prezentáciu a dovolte mi povedať, že naozaj som rada, že mám teraz možnosť ako spravodajkyňa Európskeho parlamentu k otázke Eurojustu podeliť sa o niektoré z mojich postrhov k tejto veľmi dôležitej agentúre. Je pravda, že sme eh, už prekonali veľký kus cesty, hlavne keď si musíme do fakt, že história agentúry siaha len 10 eh, ročie dozadu. Počas tohto obdobia došlo k mnohým pokrokom a k mnohým výdobytkom. Ann eh, Williams eh, spomínal neuveriteľný nárast vyriešených prípadov, ale zároveň si myslím, že je fér konštatovať, že stále častejšie členské štáty si uvedomujú pridanú hodnotu, ktorú prináša agentúra a to sa netýka len koordinácie e, v rovnakom čase prebiehajúcich e, vyšetrovaní, ale takisto ide o formovanie z tých stratégií a výmenu osvedčených postupov. Toto je dobre reflektované e, v počte narastajúcom počte tzv. koordinačných stretnutí. Avšak nedošlo k zmene len na praktickej úrovni od založenia Eurojustu, ale takisto aj v inštitucionálnom rámci došlo k mnohým zmenám Menej ako pred dvoma rokmi, v decembri 2008, rozhodnutie o založení Eurojustu bolo upravené už po druhý krát. Prvýkrát sa tak udialo v roku 2003. Teraz sa budeme zaoberať novou zmenou a som si istá, že v budúcnosti eh, príde aj k ďalším zmenám z dôvodu vstupu do platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorá mení úlohu alebo rolu, ktorú zohrávajú národné parlamenty ako aj Európsky parlament. Článok 85 zmluvy veľmi jasne stanovuje, že Európsky parlament a Rada prostredníctvom nariadení, ktoré sú prijímané v súlade s bežným legislatívnym postupom, určia štruktúru Eurojustu, jeho fungovanie, e, oblasť pôsobnosti a úlohy. Takže tento parlament má úlohu spoluzákonodarcu, keď ide o Eurojust. Takže takáto bude situácia v budúcnosti. Keď sa pozrieme na toto identické ustanovenie, tak, tak národné e, parlamenty ako aj Európsky parlament budú zapojené do hodnotenia aktivít Eurojustu. Čo to znamená pre e, budúcnosť? Čo sa zmení pre samotný Eurojust? Ako vyplníme našu novú úlohu ako parlament, ale ako parlamenty akým spôsobom budeme navzájom spolupracovať? tieto otázky a ešte iné otázky mi napadajú a musím pripustiť, že nemám v tejto chvíli ešte na ne odpoveď, ale myslím si, že aj dnes táto príležitosť, respektíve táto schôdza je vhodnou príležitosťou na to, aby sme o týchto otázkach hovorili, aby sme sa pokúsili na ne nejakým spôsobom odpovedať. Ja ďakujem, pán predseda, za to, že ste e, sa zmienili o stretnutí, ktoré sa uskutočnilo pred dvoma týždňami a ktoré zorganizovalo belgické predsedníctvo Bohužiaľ, seminár eh, bol zorganizovaný počas štrásburského plenárneho zasadnutia a to si vyžadovalo našu prítomnosť na tejto plenárke. A to bola škoda, pretože, ako ste povedali, naozaj eh, sme si vedomi toho, že došlo k diskusii veľmi dôležitých tém. Ďakujeme za to, že ste predostreli niektoré podnety, ktoré tam ozneli a ja to tak uvažujem nahlas a chcel by som sa aj spýtať, či by sme mohli získať podrobnejšie informácie o tých diskusiách a návrhoch, ktoré zazneli na tomto zasadnutí. Aby som sa vrátil k dnešnému, dnešnej schôdzi. Pokiaľ ide o tie naše nové úlohy, ktoré boli zadefinované, čo budú znamenať z pohľadu Eurojustu. Budeme musieť ešte počkať na to, pokiaľ komisia predloží svoj návrh, ale čo môžeme očakávať. Minulý rok bol prijatý štokholmský program a tam Európska rada konštatuje nasledovné. Na poli justičnej spolupráce Európska rada zdôrazňuje potrebu pre členských štátov Eurojustu implementovať komplexne rozhodnutie Rady 2009-426 o posilnení Eurojustu, ktoré spolu s Lisabonskou zmluvou poskytuje príležitosť na ďalší rozvoj Eurojustu v nadchádzajúcich rokoch, vrátane v súvislosti s iniciovaním alebo so spúšťaním vyšetrovaní a riešením konfliktov pôsobnosti. Na základe posúdenia implementácie tohto nástroja e, môžeme uvažovať nad novými možnosťami v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy, vrátane poskytnutia ďalších právomocí Eurojustu, a teda národným členom Eurojustu, posilnenie právomocí kolegia Eurojustu, respektíve vytvorenia Európskeho verejného prokurátora. V reakcii na prijatie tohto programu komisia vypracovala akčný plán, ktorý implementuje štokholmský program. V zmysle tohto akčného plánu sa predpokladá vypracovanie oznámenia, ktoré sa zaoberá zapojením Európskeho parlamentu a národných parlamentov do hodnotenia Eurojustu v roku 2011, zatiaľ čo sa chystá aj návrh na nariadenie o Eurojuste, e, kde sa bude hovoriť o právomociach, ktoré sa týkajú iniciovania, vyšetrovaní a toto bude v roku 2012. Ale ako som už povedala predtým, posledná úprava sa udela v roku 2008. A pokiaľ ide o túto úpravu, toto pozmenenie, tak tomu sme sa vyjadrili ako parlament e, v našom legislatívnom uznesení, ktoré bolo schválené 2 septembra. Už v tom čase, kedy, bola, kedy bol osud Lisabonskej zmluvy ešte e, naozaj vzdialený, sme zdôraznili potrebu zvýšiť úlohu Európskeho parlamentu tak, aby zabezpečil lepší demokratický dohľad. Uvedomili sme si v tom čase, že neexistovala žiadna povinnosť takto konať, ale tak e, komunitárne právo e, nezabraňovalo parlamentu zohrávať aktívnejšiu úlohu pri dozore nad aktivitami Eurojustu. Bohužiaľ, žiadne naše návrhy, ktoré išli týmto smerom, neboli prebrané radou. Čiže doposiaľ ten vplyv, ktorý sme my ako Európsky parlament mali, bol pomerne obmedzený. Musíme byť informovaní o práci, ktorú vykonáva Eurojust a to formou výročnej správy. Takisto sme informovaní o správe hodnotiacej, takisto o správe komisie, ktorá sa zaoberá implementáciou na úrovni členských štátov a takisto dostávame predkladanú správu o aktivitách magistrátov, styčných magistrátov. Čiže od e, roku 2012 e, môžeme očakávať, že budeme mať slovo pri formovaní nových právomocí a dokážeme využiť naše nové príslušné úlohy ako e, europoslanci. Samozrejme, toto nám nebráni v snahe byť proaktívny v tejto súvislosti už v tomto momente musíme uvažovať na hlas a musíme navzájom diskutovať, akým spôsobom môžeme formovať e, túto skutočnú a demokratickú zodpovednosť Eurojustu. Áno, plne súhlasím s vami, ide práve o tú zodpovednosť, respektíve zodpovedanie sa, nejde o samotnú kontrolu tých aktivít. Hlavne e, a predovšetkým musíme sa zamyslieť nad faktom, že súčasné znenie zmluvy necháva veľký priestor pre výklad. Článok 85 opäť, aby som sa na ňo, na ňo odvolala, ten hovorí, takéto nariadenia takisto určia e, úpravy, ktoré sa týkajú zapojenia Európskeho parlamentu, národných parlamentov pri vyhodnocovaní aktivít Eurojustu. A v tejto súvislosti máme niekoľko otázok. Čo znamená, čo to vlastne znamená aktivity Eurojustu? Čo presne znamená Eurojust? Je to vnímané ako kolegium, ako celok, alebo sú to národní členovia? Čiže musíme sa zaoberať týmito záležitostiami a to aj v priebehu dnešnej diskusie, v priebehu dnešného zasadnutia som e, presvedčená, že skúsenosti a osvedčené postupy by mali byť vymieňané a pokiaľ ide o spôsob, akými národné agentúry, respektíve orgány, sú vystavované demokratickej kontrole a dohľadu v členských štátoch. Myslím si, že dobrá spolupráca je mimoriadne dôležitá aj za účelom vyslania silného signálu. Skôr ako ukončím, dovolte mi v krátkosti e, spripomienkovať predpokladané zmeny Eurojustu a konkrétnejšie sa budem pozerať na rozšírenie pôsobnosti Eurojustu a myšlienku vytvorenia zriadenia Európskeho úradu verejného prokurátora. Pokiaľ ide o rozšírenie úloh a pôsobnosti v dôsledku vstupu do platnosti Lisabonskej zmluvy a možnosti e, iniciácie trestného stíhania pre Eurojust, a teda toto všetko je súčasťou e, zmluvy. Tieto ustanovenia boli už spomenuté pánom predsedom. Napriek tomu, že dávam prednosť e, pozitívnemu pohľadu musím pripustiť, že som pomerne skeptická, pokiaľ ide o vývoj e, menovaných oblastí. Nie preto, že ja sama by som bola proti takémuto rozšíreniu úloh a pôsobností, práve naopak, ale pretože e, neviem celkom si predstaviť, ako rada e, toto odobrí. Aj napriek tomu, že všetky členské štáty sa zaviazali, že budú plniť obsah štokholmského programu, realita poukazuje na iný vývoj. Posledná revízia rozhodnutia Eurojustu nám poskytuje dôkaz v tejto, tomto ohľade nie som tak naivná, aby som nevidela, že to, čo sa my domnievame, bude na prospech našich e, občanov, nie vždy je takto vnímané aj e, členskými štátmi. A to je z viacerých dôvodov. Jedným z dôvodov môže byť fakt, že právna profesia je pomerne konzervatívna a konzervatívne vnímaná v každej krajine a tento konzervatizmus e, je, sa odráža aj v spôsobe, ako je príjmaná legislatíva ale ďalší dôležitý dôvod súvisí e, s ochranou právomoci, ktoré členské štáty majú a nie sú e, nejakým spôsobom tak nadšené, pokiaľ ide o prevod týchto právomocí, a teda hlavne v oblasti vyšetrovania na európske agentúry. A tu náčelíme paradoxu. Zatiaľ, čo členské štáty Európskeho parlamentu sú pripravené naozaj riešiť vážne zločiny cezhraničnej povahy, vrátanie e, pridelenia viacerých právomocí na Europol, Eurojust a zdôrazňujú pritom potrebu užšej spolupráce pričom našou najväčšou obavou je jednoducho dodržiavanie ľudských práv, ochrana údajov, prístup k spravodlivému súdnemu procesu a konaniu a takisto dodržiavanie procedurálnych práv a takisto možnosť justičnej nápravy. Členské štáty e, hlásajú inú vec, ale e, prijímajú legislatívu rozporúplným spôsobom. A tu musíme povedať toto. Ako dokážeme vysvetliť európskym občanom, že chceme vytvoriť oblasť slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ak členské štáty samotné nie dostatočne dôverujú našim vlastným európskym agentúram. Ešte mi dovolte sa zmieniť o zriadení Európskeho verejného prokurátora, teda takéhoto úradu. Táto možnosť eh, má svoj právny základ a existuje v zmluve, ale keď sa pozrieme na reálnu situáciu, tak sa to by, zdá byť ilúziou v tejto fáze. Musím pripustiť, že v tejto chvíli sa domnievam, že by sme sa mali sústrediť viac na posilnenie Eurojustu a jeho aktivít a takýmto spôsobom by sme mali zvýšiť dôveru členských štátov vo vyšetrovania, ktoré sú e, realizované na európskej úrovni. Každopádne myslím si, že je dôležité, aby boli zohľadnené aj názory európskych občanov, keď budeme riešiť e, zmeny Eurojustu. A samozrejme, tu mám na mysli dva e, nástroje. Jedným je priame oznámenie, priama komunikácia a potom druhý spôsob je práve takýmito priamými stretnutiami so zástupcami národných parlamentov, pretože vy zastupujete európskych občanov na úrovni vašich parlamentov národných a dúfam, že toto stretnutie, táto schôdza je len začiatkom našej ďalšej budúcej podnej spolupráce. Ďakujem pekne. Mrs. Weber, it'll certainly be so. <clears throat> Ďakujeme pekne. A teraz má slovo pani Christine Gefreň. Ďakujem pekne za slovo. Budem hovoriť po francúzsky. Už e, veľa e, kolegovia dnes do obeda povedali. Um, hovorili sme o operabilite Eurojustu. Ja by som sa chcela vrátiť do kontextu, v ktorom Eurojust bol zriadený. Chcela by som poukázať na to, že Existovali a existujú ťažkosti, z ktorých treba vychádzať. A vlastne e, napríklad e, trestné právo. E, to je oblasť, kde členské štáty najviac slpijú, pretože vlastne tam pociťujú potrebu udržať si e, suverenitu. Teda e, nechcú e, odovzdávať celkom svoju suverenitu a preto v tejto oblasti trestného práva má rada a parlament obmedzené kompetencie. V Kodani sa pracuje, e, alebo teda e, vypracoval projekt, e, ktorý vlastne vytvára za rámec a ciele pre hlavne trestné právo, teda ako právne médium ale trestné súdnictvo si vyžadovalo dlhší čas, aby sme mohli postupovať spoločne. Môžeme sa obzrieť na dlhý čas spolupráce, spolupráce policie, Europol, eh, vlastne začal pracovať eh, už s riadením eh, šengenského priestoru. Tu však tá základňa bola veľmi minimalistická, e, šlo sa dvojkolajovo, boli medzištátne styky a potom e, nadnárodná základňa. Sedem e, krajín v Ženeve Ehm, dali vyhlásenie, kde žiadali aby e, proste ehm, trestné činy, katastrofy a tak ďalej, tak ako to bolo e, s Černobylom, e, nezastanú tieto veci na hraniciach, ale presadzujú hranicu. A tým vlastne Ďalšia oblasť je ochrana e, finančných e, oblastí. Ani vo finančnej kriminalite mm, e, tieto činy nezastanú pred hranicami a potrebujeme preto aj inštitucionálne odpovede v 69. sa vytvoril, vytvorili tzv. styční eh, dôstojníci, potom v 97. sa robili ďalšie opatrenia a a v roku 2002 vo februáru začína svoju činnosť Eurojust. v Belgicku sa umožnili určité kompromisy, organizačná štruktúra, v rámci ktorej máme možnosť koordinovať e, e, e, kroky jednotlivých štátov je to menej agresívny spôsob, než ako vytvorenie celej jednotnej európskej inštitúcie. Mm, Čiže ide o e, európsku štruktúru s národnými parlamentmi. Tu bola vôľa e, sa držať demokratickej kontroly. Potom mm, e, boli prípady, keď senátori vyjadrili nespokojnosť, že to celé nie je dostatočne transparentné a je tam demokratický deficit. Mm, Tuto prie, tento priestor musíme uzavrieť a urobiť prvé kroky správnym smerom. A síce tým, e, že sa zídu národné parlamenty a samozrejme aj mentalita sa musí vyvíjať. Mm, takže mm, týmto som pripomenula operabilitu mm, E, Pozrela som si správu Eurojustu za rok 2009, koľko podal mm, e, podaní e, mm, od roku 2008 a do 2009 došlo k 15-percentnému nárastu. Sú, mm, je viac trestných činov, ale znamená to, že je viac trestných činov, alebo to znamená, že sa lepšie zisťujú údaje a intenzívnejšie sa s nimi pracuje. E, ja si myslím, že tento nárast e, nezrkadluje e, nárast cezhraničnej kriminality. Ide o to, že práca agentúry je lepšie známa a Eurojust má svoje pevné miesto to zriadenie úradu Um, štátneho zástupcu, európskeho štátneho zástupcu um, by pokrýval celkom iný kontext na výkon činnosti v rámci Eurojustu. Čiže um, európsky právny zástupca pre všetky problémy Ehm, mm, to, e, e, tu sa zasa vraciam k bodu medzištátny a zachovanie štátnej e, suverenity. Ako ďaleko zájsť v tejto oblasti? Čo bude postačovať? Pretože vlastne tento európsky štátny zástupca je vlastne určitý, vytvorí určitý um, určitý rámec e, a vytvorí rámec e, trestnoprávnej politiky. Keď si napríklad zoberieme e, príklad, že je niekto obvinený, mm, zrejme to prebehne veľmi podobne vo všetkých krajinách, ale určité nuancy budú rozličné Čiže európsky právny zástupca áno, ale v akej forme ako to zapadne do konkrétnej eh, trestnoprávnej eh, politiky. To je určitá výzva. A keď budeme mať e, takýto úrod. Je to výzva, na ktorú budeme, na ktorú budeme musieť e, čoskoro odpoveď, e, aké zákony budú platiť, pretože samozrejme obvinení zločinci musia byť na, v konečnom efekte byť potrestaní, teda odsúdení Čiže e, vlastne e, táto spoločná e, trestná justícia sa nachádza skutočne iba na začiatku a určite sa nevyhneme určitým chybám. Musíme mať vôľu skutočne si vytvoriť e, jednotnú e, trestnoprávnu, európsku trestnoprávnu e, politiku. Aké miesto to zaujme v Eurojuste? K tomu by som si rada vypočula váš názor. Ďakujem pekne, pani Dafrania. Teraz máme trochu času na diskusiu, čiže ja by som navrhla, aby ste sa obmedzili na dve minúty, aby sme dali príležitosť našim panelistom, aby reagovali. Takže pán e, z parlamentu Španielska, ďakujem pekne, hovorí poslanec e, z do Španielska. Ďakujem pekne za to, že sa e, toto podujatie zorganizovalo a e, čo sa týka e, článku 50 Lisabonskej zmluvy, aj pán Williams už povedal, že Ďakujeme za to, že španielský parlament v našom zmiešanom výbore sa zúčastnil so svojimi senátormi e, diskutovali o Eurojuste a myslím, že to je aj dôležité Teraz e, vlastne e, vytvoríme e, dotazník, kde sa bude hodnotiť Eurojust. Preto by som bol rád, keby sme zaviedli spoločný postup hodnotenie vo všetkých 27 národných parlamentoch a aby sme si povedali, akú úlohu bude hrať Kosak v hodnotení Eurojustu Vidíme pokrok v spolupráci medzi justičnými orgánmi mm, už za ten čas, čo Eurojust funguje a aj my, národné parlamenty, novelizujeme naše trestnoprávne predpisy, hlavne aj tie procesné, aby sme sa prispôsobili vývoju trestnej činnosti v Európskej únii. E, počuli sme niečo o o Európskom e, verejnom e, e, žalobcovi, teda štátnom zástupcovi. Mali by sme tu hovoriť o okrani ďalších záujmov EÚ. Mali by sme jasne vymedziť pôsobnosť tohto štátneho zástupcu panelisti ehm, ehm, by sa mohli snáď viac eh, vyjadriť eh, hodnoteniu ehm, výsledkov eh, tých jednotlivých tímov Eurojustu. Ako sa rieši otázka kolízie jurisdikcie, ako to rieši Eurojust, keď dojde k takémuto konfliktu? Pán Maritati z Talianska, ďakujem pán predseda, e, ďakujem vám za túto iniciatívu. Je to poprvé iniciatíva, ktorá má obsah. Dúfam, že naša schôdzka bude úspešná. Ďakujem tiež za vývoj v Eurojuste. Mm, a myslím si, že Európa si zvolila týmto správnu cestu, pretože konečne začala hovoriť o obsahu tejto štruktúry tak, aby mala význam a obsah pre celú Európsku úniu. My by sme si to však mali jasne povedať. Lisabonská zmluva hovorí o kompetenciách v trestnom vyšetrovaní ale tu, konkrétne my v Taliansku, máme e, veľkú skúsenosť s prokuratúrou pre mafiu. Pôvodne išlo o to, aby mal nahradzovať e, iné úrodu štátnych zástupcov, ale nakoniec vývoj išiel trošku iným smerom. Ja si niekedy myslím, že by bola chyba, keby sme ten proces príliš urýchlili a hovorili by sme e, o Eurojuste a o e, Európskom Um, štátnom zástupcovi, ktorý by mal nahradiť um, národné inštitúcie. Ja si myslím, že to určite by nebolo vhodné. Mali by sme mali mať takúto spoločnú protekuratúru v Európe, no ako napríklad u nás v Taliansku tá prokuratúra pre boj proti mafii, e, ktorá e, vlastne zhromažďovali materiály, e, ktoré mm, poskytovali aj iné ďalšie krajiny. A na tejto úrovni došlo potom k určitej koordinácii a mohol by to byť e, určitým e, impulzom pre tento e, nový európsky úrad. Ale určite by národné úrady nemal nahradzovať. Ten európsky štátny zástupca by nemal okliešťovať kompetencie národných e, štátov a národných úradov, ale mal by byť e, niečím, čo by posiloval a zefektívňoval e, boj, posilňoval národné inštitúcie a zlepšoval boj proti cezhraničnej kriminalite. Ďalej potrebujeme kontrolu, ktorá nesmie byť e, invazívna, pretože týmto e, orgánom musíme e, ponechať ich súdne výsady. Majú aj politickú odpovednosť. Ale my nemôžeme, nemôžeme zasado, zasahovať do súdnej činnosti týchto orgánov. Pán Dinas z Libe Ďakujem pekne, budem veľmi e, e, stručný. E, chcem trošku vyprovokovať diskusiu. Čo sa týka semináru v Brugách, myslím si, že rada bude určite s tým súhlasiť, že by ste mali mať právo moci iniciovať vyšetrovanie, že by ste mali mať to právo aj navrhovať e, začatie vyšetrovania, teda nie len právo iniciovať. Mm, ďalej by som chcel e, upresniť to, čo má znamenať e, kontrolovať. Znamená to poznať, ide o informácie a takisto ide o zodpovednosť. Čiže som realista, a preto toto vyhodnocovanie, skladanie účtov musí obsahovať aj tú otázku objemu informácií, mm, pretože ide tu o informácie, ktoré dostáva Eurojust z členských štátov. Takže e, treba sa pozrieť na to, čo je parlamentná kontrola. Ide o to, aby sa orgán zodpovedal ale samozrejme len v limitoch informácií, ktoré dostávam. To znamená aj väčšiu dôveru, lebo menšia dôvera znamená menej kontroly. Súhlasím s tým, čo povedala Irena a to isté som povedal aj ja včera. Zatiaľ sa to javí ako ilúzia e, žiadna predsednická krajina, štát nechce o tom hovoriť, nechce stanovovať záväzné lehoty. E, takže podľa môjho názoru táto oblasť je vec momentálne nemožná. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem za možnosť zúčastniť sa na tejto diskusii. Keď sme diskutovali včera o Europole, tak som predložil návrh a položil som otázku. Návrh je nasledovný, teda e, články, ktoré sa týkajú parlamentného dohľadu v Lisabonskej zmluve, zmluve sú formulované odlišne, pokiaľ ide o Europol a Eurojust a je veľmi ťažké e, vyhodnotiť praktické rozdiely medzi týmito dvomi ustanoveniami a preto bez ohľadu na to, aké postupy e, sa vypracujú e, pre parlamentný dohľad nad Eurojustom alebo Europolom, tieto postupy by mali byť jednoduché a nezdá sa mi, že by existoval akýkoľvek dôvod, aby bola procedúra odlišná v prípade jednej respektíve druhej organizácie. A myslím si, že ušetríme si množstvo času a diskusí, keď e, sa zhodneme na spoločnej forme týchto postupov. Je dôležité však, aby Európsky parlament a národné parlamenty akceptovali a chápali to, že tu hovoríme o skladaní účtov, zodpovednosti a nie o kontrole ako také. A moja otázka, ktorú som položil včera odpoludnia a dnes ju zopakujem a dúfam, pán predseda, že tú, otázku položíte komisii. Otázka je nasledovná. Prečo komisia predpokladá e, parlamentný dohľad nad Eurojustom v roku 2012 a nad Europolom až v roku 2013? Čo je možné, aby sme e, toto zabezpečili skôr? Pretože zodpovednosť je veľmi dôležitá otázka pre Európsky parlament aj národné parlamenty vo svetle posilnených právomocí Európy. Ak eh, eh, si nájdeme čas a zodpovieme všetky tie otázky, eh, ktoré tu zazneli, nuž, myslím si, že bude asi najdôležitejšie zaoberať sa otázkou parlamentného dohľadu ako prvou. Ďakujem a teraz poprosím člena a, a talianského parlamentu. Ďakujem, a pán predseda. Lisabonská zmluva e, pokiaľ ide o trestného práva občianského, pokiaľ ide trestné právo, občianské právo a, a vôbec správny poriadok, Lisabonská zmluva vyžaduje väčšiu zaangažovanosť národných parlamentov a preto si myslím, že e, naše dnešné zasadnutie je veľmi dôležité, pretože predstavuje prvý krok e, týmto smerom, smerom k väčšiemu zapojeniu národných parlamentov do týchto procesov. Je to niečo, čo by podľa mňa sa malo ďalej e, posilniť použitím dvoch metód. Prvá metóda, metód našej práce, myslím, sa týka toho, že je potrebné, aby sme sa zamerali na preventívne, e, e, teda ex ante konzultácie s národnými parlamentami, pokiaľ ide o normy, e, ktoré sa týkajú priamo Eurojustu alebo Europolu a ďalej. Takéto stretnutia, a ako máme dnes, by sa mali opakovať pravidelne, keď sa pozrieme na to, čo tu odznelo v priebehu dneška, a, tak pokiaľ ide o Eurojus a nebudem opakovať, čo to zaznelo, ten problém kontroly e, je dvojakého rázu. E, jedna stránka sa týka operatívnych činností, druhá sa týka demokratickej kontroly nad Eurojustom e, vo svetle e, vývoja, e, ktorý zažije táto inštitúcia v súvislosti s vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti. To znamená kroky postupné, ale hovoriť už o možnosti iniciovať vyšetrovanie, o možnosti vykonávať trestnoprávne úkony sa mi zdá byť trošku um, unáhlené, pretože sa tu dostávame do konfliktu kompetencií a je to niečo, čo je mimoriadne delikátne pre členské štáty, pretože v niektorých členských štátoch majú uh, princíp legality trestného stíhania, čo je uh, princíp, ktorý je v mnohých uh, členských štátoch vrátane Talianska posvetený ústavou. A to znamená, že uh, Eurojust by si mal stanovovať uh, vlastné kritériá, podľa ktorých bude prebiehať ex ante hodnotenie, ale nehovoríme tu nevyhnutne o hodnotení e, jednotlivých prípadov, ktorými sa Eurojust zaoberá. Hovoríme tu o hodnotení činnosti Eurojustu a príspevku Eurojustu k e, boju proti mm, cezhraničnej trestnej činnosti. Ale ešte raz, e, pohybujeme sa v oblasti trestného práva a musíme byť veľmi opatrní, pretože akákoľvek intervencia Európy, respektíve orgánu Európy do trestného práva bude mať veľké dôsledky na vnútroštátne právne poriadky. Pán Molda z výboru Libe. Ďakujem. V minulosti som bol členom prvého vyšetrovacieho výboru Európskeho parlamentu, ktorý sa týkal podvodov a a takisto e, tranzitnej dopravy. Bolo to v polovici 90. rokov a boli prijaté e, odporúčania. Jedným z odporúčaní v polovici 10. rokov bolo vytvoriť úrad Európskeho prokuratúra a dnes po 20 rokoch, respektíve 15, počúvam, že to nie je priechodné, že to nie je možné vzhľadom na existujúcu klímu. A je to trošku a, a, prekvapivé. Pokiaľ ide o Eurojust, nuž Eurojust je zakotvený v a, Lisabonskej zmluve. A, otázka je, či je to vec dobrá alebo nie. Ďakujem. Pán Zabaras z greckého parlamentu. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne. Grecké porekadlo hovorí o tom, že istí zástupcovia v tejto oblasti majú predstavovať múdrosť asi v takom princípe a myslím si, že takto by sme mali aj tú diskusiu charakterizovať. Mali by sme sa naozaj veľmi presne podložiť, snažiť veľmi presne podložiť, čo vlastne pre nás znamená demokratická kontrola alebo zodpovedanie sa, zodpovednosť a takisto aj čo vnímame pod slovom kontrola. Musíme si najskôr ujednotiť význam týchto termínov na výklad a musíme konštatovať, že nikto nemôže hovoriť o tom, že má dojsť k vytvoreniu Európskej prokuratúry alebo verejného prokurátora, ak predtým nepríde k zakotveniu takejto inštitúcie v systéme právneho poriadku na európskej úrovni. E, takýto európsky verejný prokurátor bude vlastne navodzovať diskusiu zároveň aj o Európskom súdnom dvore a o otázkach e, trestného konania, stíhania. Toto všetko sú otázky budúcej perspektívy, podľa mňa. A ešte ďalšia pripomienka. Pokiaľ ide o prechod od súčasného Eurojustu e, na nejakú budúcu formu alebo budúci tvar, to musíme vnímať veľmi e, konkrétne v kontexte trestného stíhania. Ale potom to predpokladá istý kvalitatívny skok a k tomu ešte nemáme v súčasnosti ani hospodárske, ani sociálne, ani politické podmienky e, som členom výboru e, gréckého parlamentu, ktorý sa zaoberá škandálom Siemens okolo firmy Siemens a ja chcem vedieť, aká je situácia v Eurojuste, pokiaľ ide o tento prípad. Je to trestný čin, ktorý je cezhraničnej povahy. Štát a politici boli do toho zapojení aj v Grécku. Ide o miliardové sumy. Aký je tam e, príspevok Eurojustu? Ako to vyzeralo doposiaľ? To by som rád vedel. A potom myslím, že budeme musieť v tejto oblasti, ktorá je veľmi dôležitá pre súdržnosť eh, oblasti, ale teda oblasti eh, bezpečnosti, slobody a spravodlivosti, musíme vedieť, že v ktorom v ktorej časti sa vlastne realizujú takéto stíhania, aj pokiaľ ide o hospodárske subjekty a teda hospodárska kriminalita. Dokázali sme už pokročiť tak ďaleko, že vieme sledovať aj tieto veci. Zaznelo tu množstvo zaujímavých otázok a pripomienok. Vidím, že sa hlási ďalší. Pán Bronx, máte slovo? Ďakujem, pán predseda je možné e, prikázať policajnému zboru členského štátu, aby vynakladal prostriedky na vyšetrovanie e, e, určitého trestného činu alebo údajného trestného činu, ktorý nemusí byť nevyhnutne trestným činom v inom štáte. Ja tu hovorím o niektorých legislatívach, ktoré sú opresívnejšie v iných členských štátoch a než v iných, napríklad sloboda prejavu, politického prejavu ktorá môže byť e, vlastne šírená cez internet e, do krajín, e, ktoré majú prísnejšie pravidla, pokiaľ ide o slobodu vyjadrovania. Je tu precedens z Holandska, z Dánska, kritika islámu ako politickej ideológie a kritika nasledovníkov islámu a podobne. Pán Defrain eh, poskytol do určitej miery odpoveď, eh, keď, eh, od, keď navrhol, že by sme mali mať všetci rovnaké práva, ale to by znamenalo potom narušenie, úplné narušenie nezávislosti jednotlivých členských štátov. Ďakujem, hovorí predseda. Po tom, čo to všetko zaznelo, máme ešte chvíľu času na to, aby naši rečníci reagovali. Ja ich prosím, aby boli čo možno najstručnejší. Pán Williams, máte slovo. Ďakujem. Pokúsim sa sformulovať dve témy z toho všetkého, čo tu zaznelo a bolo to naozaj zaujímavé. Prvá sa týka kontroly a zodpovednosti. A zrejme sa nám tu formuje konsenzus o tom, že je dôležité, aby sme to hovorili o tej zodpovednosti alebo skladaní účtov a skôr ako o operačnej kontrole, to znamená kontrole e, nad tým, ako prebieha vyšetrovanie konkrétnych prípadov. A v tomto ohľade môžem povedať, že už teraz na úrovni Eurojustu e, pôsobia národní členovia, ktorí e, predkladajú správy svojim národným orgánom a v niektorých prípadoch aj ich národným e, parlamentným výborom, príslušným výborom. A to e, je určitý náznak toho, ako by sa veci mohli vyvíjať e, do budúcna. Ale samozrejme ešte stále sa to rozlošuje medzi tým skladaním účtov a kontrolou, ale ukazuje to, že partnerstvo medzi Eurojustom a národnými parlamentami a Európskym parlamentom je možné posilniť. Druhá otázka, ktorá tu vyvstala a ktorá bola predmetom rozličných diskusí, je e, otázka súvisiaca s vytvorením úradu Európskeho prokurátora. Pokiaľ ide o ten, túto otázku, je dôležité pripomenúť si minimálne z pohľadu Eurojustu, že toto je vec, ktorá mm, je politickým rozhodnutím. Nie je to niečo, o čom by mohol vôbec e, uvažovať Eurojust alebo rozhodovať e, v tom Eurojust. Čo Eurojust môže urobiť, je prispieť, e, dúfam, užitočne do politickej diskusie, ktorá bude viesť k tomu, či sa rozhodne o vytvorení alebo nerozhodne o vytvorení úradu Európskeho prokurátora a prispieť svojimi skúsenosťami z práce e, v teréne. My, keď e, riešime koordináciu prípadov, vrátanie prípadov, e, ktoré zahŕňajú, poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie a toto realisticky bude asi ten hlavný, to hlavné pole pôsobnosti, ak bude vytvorený Európskeho úradu, úradu Európskeho prokurátora, e, tak e, samozrejme e, konštatujeme, že existujú problémy v oblasti stíhania takýchto trestných činov. A je dôležité, aby v budúcnosti Eurojust uh, si bral eh, ponaučenia z tých problémov, ktoré vystali v takýchto typoch eh, prípadov a aby eh, šíril tie osvedčené praktiky, tie najlepšie postupy, ktoré z týchto činností Eurojustu vyplynuli. Takže toto sú také tie dve hlavné témy, ktoré som si ja vyvodil z toho, čo tu zaznelo. Ďakujem, hovorí predseda. Pani Weber, ďakujem. Áno, veľmi stručne k dvom otázkam je potrebné pozrieť sa na slovíčka, ktoré používame a možno, že použitie anglických výrazov je trošku metúce, lebo accountability e, sa nedá preložiť presne do iných jazykov. A možno, že dohľad nad činnosťou, e, oversight of activities, je lepším výrazom a to je to, čo e, e, povedal pán Dias de Mera. A je treba rozlišovať medzi týmto dohľadom a kontrolou, pretože pojem kontrolu e, používam ja osobne v zmysle študovania a kontroly individuálnych prípadov. A toto nie je asi niečo, čo by Európsky parlament alebo Národný parlament chcel robiť. Zároveň by sme sa mali zamyslieť nad mechanizmom, v rámci ktorého obete, ak to tak môžem povedať, e, e, nenáležité činnosti Eurojustu si môžu nájsť e, cestu k nám alebo k národným parlamentom a žiadať o preverenie, dohľad, nápravu. Pokiaľ ide o otázku prokuratúry a to, čo povedal Jan Mulder, ja si odvážim povedať, že minimálne v uplynulom volebnom období v tomto Európskom parlamentu zaznela veľmi silná podpora vytvoreniu úradu Európskeho prokurátora, ale doposiaľ sme svedkami odporu členských štátov nie len voči vytvoreniu tohto úradu, ale aj odporu tomu, aby boli e, Eurojustu dané väčšie právomoci. Samozrejme, ak e, e, chceme vytvoriť úrad Európskeho prokurátora, budeme potrebovať Európske trestné právo, tak hmotné, ako aj procedurálne, procesné. A keď sa pozriem to, čo sme doposiaľ dosiahli, no už musím povedať, že sa nám dokonca nepodarilo riadnym spôsobom vyriešiť konflikt jurisdikcií vzhľadom na lišiace sa záujmy členských štátov. A keď sa pozrieme na aktivity Eurostu, buďme otvorení a úprimní, keď hovoríme o spoločných vyšetrovacích tímoch a ak sa pozrieme na a, a, a rozhodnutie, a, e, a, ktorým sa zmenili aktivity Eurojustu, nuž ono to začalo tým, že Eurojust dostal viac a, e, a, a právomocí a e, pri vytváraní spoločných vyšetrovacích tímov. Týmto začalo a skončilo to tým, že to dalo toto rozhodnutie členským štátom väčšiu právomoc kontrolovať to, čo robí Eurojust. Takže e, ja si dovolím povedať, že mm, ako náhle uvidíme, ako členské štáty, je teda rada, e, e, pristúpia k otázke Mm, toho, či Eurojust bude mať právo moc minimálne iniciovať e, e, vyšetrovanie, tak potom bude mať lepšiu predstavu o tom, či vôbec bude kedy vôľa prijať e, koncept európskeho prokurátora. Ďakujem, pani Defreň. Áno, ďakujem. Niekoľko slov, pán predseda. Myslím si, že si dokážeme predstaviť, do akej miery je táto otázka výsostne politická a citlivá. Zároveň, keď dovolíte, Ehm, jednu úvahu. Ehm, my sme viedli diskusie na úrovni európskych ministrov zahraničných vecí ehm, v oblasti trestného práva zbavenie zvrchovanosti, ktoré s tým môže súvisieť prijatím jednotného trestného európskeho práva, je vec, ktorá vôbec nebola diskutovaná na politickej úrovni a my si uvedomujeme, že tie ťažkosti, ktoré sú pred nami, sú veľké, je mi to ľúto, ale keď počúvam niektoré vystúpenia, tak si uvedomujem, že e, téza národnej zvrchovanosti za každú cenu má pred sebou nádhernú budúcnosť, keď počujeme, že by sme nemali v žiadnom prípade nahrádzať národné úrady e, prokurátorskej služby. No už tak potom, aká je tu vôbec politická vôľa? Čo chceme dosiahnuť zajtra? Chceme vôbec vytvoriť e, európsky trestnoprávny priestor? alebo nie. Ehm, samozrejme, ehm, takéto vytvorenie tohto priestoru nie je možné bez vytvorenia úradu európskeho prokurátora. A povedal to aj grecký kolega, ak sa nemýlim. Je potrebné, aby sme mali aj Európsky súdny ehm, orgán, súdny dvor v, oblast, v trestnej oblasti, ktorý bude mať špecifikované právomoci. Jeden z rečníkov sa tu dotkol otázky parlamentnej kontroly. Už máme tu Lisabonskú zmluvu a v nej sa hovorí, že tento Európsky úrad e, alebo úrad Európskeho prokurátora môže byť budovaný. Úloha Eurojustu, a už som o tom hovorila, e, e, musí byť jasne zadefinovaná. A otázka, ktoré sa budeme venovať minimálne v najbližších rokoch, je veľmi komplikovaná. Tá cesta bude dlhá, tá cesta bude ťažká, ale ten širší kontext je otázka európskeho trestného práva, pretože nemôže byť trest bez práva. a Potrebujeme mať nástroje na uplatnenie takéhoto práva. Ďakujem, hovorí predseda. Myslím si, že e, sme to stihli všetko na čas. Ďakujem vám všetkým, takže e, týmto končím e, tretiu panelovú diskusiu a prikročíme okamžite k vytvoreniu štvrtého panelu. Poprosím rečníkov, aby zaujali svoje miesta. Pán Gunter Söpens, za belgické predsedníctvo, pán Carlos Coelho a Anne-Marie Scoffier. Ctení poslanci, keby ste boli takí dobrí, zahajujeme štvrtý panel, ktorý sa týka témy, ktorá bola úplne na začiatku celého tohto stretnutia a to sa týka kontroly parlamentnú nad oblasťou bezpečnosti, spravodlivosti a slobody a celá tá myšlienka, pokiaľ ide o túto oblasť bezpečnosti, slobody a spravodlivosti a občianstva, po celej Európskej únii, do ktorej budú zapojené členské štáty. To má svoj pôvod e, pred 25 rokmi e, pri vytvorení tzv. šengenskej myšlienky, ale myšlienky šengenskej oblasti. Čiže je to vlastne 25. výročie šengenskej dohody, ktorá bola schválená e, v rovnomenom meste v Luxembursku, kde bolo zapojených, ak sa nemýlim, 5 členských štátov na začiatku tejto dohody a odtedy došlo k rozširovaniu postupnému, pričom v súčasnosti to siaha až e, ku krajinám, ktoré e, sú mimo európskych hraníc, e, napríklad Norsko, Island, Švajčiarsko. Je to teda veľmi dôležitá téma, ktorá sa od, vyvíja teda od tohto momentu a tu máme prigajovaný panel, ktorý sa bude zaoberať týmito otázkami Najskôr pán Günther Kojpens, ktorý predsedá pracovnej skupine pre vyhodnotenie Schengenu, ktorí pracujú pod belgickým predsedníctvom. To bude prvý príspevok, ktorý si vypočujeme. Potom pôjde pán Carlos Coelho, náš spravodajca, ktorý sa zaoberá šengenskými agendami na úrovni výboru LIBE v parlamente a potom Anna Maria Scofie, ktorá je senátorkou vo francúzskom senáte. Pán Kojpens, máte slovo, keby sa vám to podarilo zvládnu za 10 minút, tak by sme to naozaj privítali. E, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dobrý deň. Volám sa Hinter Köpens. Pracujem pre Federálne ministerstvo zahraničných vecí Belgická a počas predsedníctva EÚ, ako to už ohlásil pán predseda, predsedám pracovnej skupine pre hodnotenie Schengenu. Počas mojej 10-minútovej prezentácie po krátkom úvode vám predstavím prehľad o šengenskej oblasti, tak ako to vníma Rada Európskej únie a konkrétne povedané ešte z pohľadu e, šengenského e, mechanizmu, ktorý je za vyhodnocovaním šengenskej oblasti. Už bolo spomenuté v 1985 5 krajín, Francúzsko, Nemecko, západné Luxembursko, Belgicko sa rozhodli vytvoriť teritorium bez e, vnútorných hraníc medzi sebou. V súčasnosti došlo k rozšíreniu tohto šengenského priestoru a zahrania veľké množstvo členských štátov, kde je garantovaná sloboda pohybu. Švajčiarsko, takisto zaznelo, je najnovším členom šengenského priestoru ktorý pristúpil, teda ktoré pristúpilo v 2008. Je tu ešte špecifická situácia pre niektoré krajiny, Spojené kráľovstvo, Írsko, Dánsko, ktoré majú možnosť e, uplatňovať, respektíve neuplatňovať, ale nebudem sa bližšie zaoberať týmto v dnešnej prezentácii. Ďalší e, krajiny, ktoré tiež nie sú členmi Európskej únie, sú súčasťami šengenského priestoru Island, Norsko, Švajčiarsko napríklad. Konečný cieľ vytvoriť priestor bez vnútorných hraníc má takisto zabezpečiť to, že sloboda pohybu sa stane realitou. Zatiaľ, čo bude udržaná vysoká miera bezpečnosti v rámci tejto oblasti. Pomerne nedávno dôležitosť pohybu bez hraníc v tejto oblasti bola počiarknutá aj v štokholskom programe a takisto v Lisabonskej zmluve. Článok 67 eh, konštatuje, a tu citujem, Únia zriadi a bude predstavovať oblasť bezpečnosti, slobody a e, bezpečnosti slobody, pričom bude rešpektovať rôzne právne systémy a takisto tradície jednotlivých členských štátov. E, vývoj takéto takéhoto šengenského priestoru zo sebou prináša viacero e, výhod zriadenie homogénnej, bezpečnej a bezpečnej oblasti, ktorá nemá vnútorné hranice. Ale tu nie je len o zrušenie týchto vnútorných hraníc, ide o realizáciu spoločnej databázy, ktorú budú používať všetci Takisto sa to týka cezhraničnej policajnej spolupráce, takisto sa to týka justičnej spolupráce, vydávania e, spoločných typ, e, spoločného typu víz šegenských a takisto zaručenie e, vysokej miery ochrany údajov na úrovni všetkých členských štátov. štátov. Nebudem ďalej rozvádzať niektoré ďalšie princípy šengenského priestoru, ale za ďalších, počas ďalších 8 minút by som chcel poskytnúť presnejší prehľad o mechanizme hodnotenia, ktorý funguje od 98. a akým spôsobom tam e, figuruje e, Rada Európskej únie a takisto e, hodnotia sa skupina pre Schengen, ktorá má mandát. Tento hodnotenie má dve, má dva ciele. Najskôr máme teda hodnotiť tých nových členov šengenského priestoru, Bulharsko a Rumunsko. To sú hodnotenia, ktoré sa dejú v rámci tzv. prvého mandátu a na druhej strane máme vykonávať ešte aj posúdenia vyhodnotenia za účelom verifikácie, či členovia šengenského priestoru naďalej dodržiavajú požiadavky šengenského aky. A či napríklad ešte stále vykonávajú hraničné kontroly, respektíve či vydávajú víza tým správnym a patričným spôsobom. Tieto vyhodnotenie nazývam vyhodnotenia v rámci druhého mandátu, čiže je tu rozdiel prvý mandát a druhý mandát. Šengenský priestor e, spočíva na princípe vzájomnej dôvery. Členské štáty rušia svoje vnútorné hranice, ale musia byť uistené o silných a komplexných kontrolách na vonkajších hraniciach šengenského priestoru a väčšinou tieto vonkajšie hranice sa nachádzajú na území iných členských štátov. Verifikácia vychádza takisto z rovnakého princípu vzájomnej dôvery a preto e, sa nazýva vyhodnotením peer-to-peer, -peer, alebo teda takých rovnocenných alebo rovných Takýto mechanizmus hodnotenia už, ako som spomínal, je, funguje od 98. Eh, minulého storočia a vtedy bol zriadený stály výbor, ktorý sa zaoberal hodnotením a implementáciou Schengenu. Takto sa nazýval ten stály výbor oficiálnym menom a získal jednoznačný mandát, ktorý je súčasťou dokumentu a môžem vám poskytnúť eh, číslo SHE, pomlčka COMEX DF. E Tam je jasne popísaný mandát pre hodnotenie Schengenu Amsterdamská zmluva integrovala šengenský, šengenský aký do komunitárneho aky a v 98. teda 89. E, došlo k integrácii tohto stáleho výboru do e, štruktúr Rady Európskej únie a takisto pod generálny sekretariát Rady. Odtedy e, došlo k vykonávaniu takéhoto evaluačného mechanizmu na úrovni tej skupiny, ktoré ja predsedám v súčasnosti v rámci belgického predsedníctva. Pracovná skupina sa zodpovedá priamo Koreperu a potom neskôr Rade pre spravodlivosť a vnútro ako fungujeme v súčasnosti? Tie krajiny, ktoré majú byť e, vyhodnocované v rámci druhého mandátu, tak tie sú stanované v rámci dlhodobého kalendára. E, Konkrétnejšie to znamená, že v roku 2010 tento rok sme už e, robili hodnotenie Rakúska, Talianska a Grécka a Portugalsko a Španielsko prebiehajú v tejto chvíli. To sú vyhodnotenia v rámci druhého mandátu. V prvom mandáte takisto prebiehajú vyhodnotenia Bulharska a Rumunska a hodnotenie Lichtensteinska pravdepodobne tiež bude zorganizované ešte tento rok. Na budúci rok e, budú tzv. severské krajiny predmetom hodnotenia, to sa týka Dánska, Fínska, Islandu, Norska a Švedska. A napríklad minulý rok, v roku 2009, e, sme robili vyhodnotenie Francúzska, Nemecka a krajín Beneluxu. Mesiace pred začatím hodnotenia predmetná krajina musí reagovať na obsiahly písomný dotazník a musí poskytnúť všetky potrebné štatistické údaje. To je základom pre e, vytvorenie projektu, e, teda programu hodnotenia, ktorý je východiskovým bodom vlastne samotného hodnotiaceho cvičenia, tak povediac. Je tam 7 kapitol, ktoré sú súčasťou mechanizmu hodnotenia. To vo všeobecnosti znamená, že 7 hodnotiacich e, programov je vytvorených to znamená, je vyslaných 7 hodnotiacich tímov a 7 správ hodnotiacich zostavených e, za každú krajinu. To vo všeobecnosti, lebo samozrejme nemá zmysel e, organizovať e, nejakú primorskú alebo hodnotenie prímorskej situácie v Rakúsku alebo opačne v nejakých iných krajinách, ktoré nemajú takú veľkú hranicu pozemnú. Sedem kapitol súvisí s otázkou vyhodnotenia ochrany údajov, policajnej spolupráce, e, hodnotenie hraníc pozemských, prímorských, e, leteckých alebo teda vzdušných, ďalej vydávanie víz na ambasádach a konzulátoch a takisto potom je vyhodnocované uplatňovanie šengenského akého systému v každej krajine. Správy sú zostavované. Predseda týmto zasadnutím predsedníctvo Takisto je zastúpená Európska komisia. Tento program vyhodnocovania musí byť prijatý na úrovni pracovnej skupiny pre hodnotenie Schengenu a táto pracovná skupina môže v prípade uváženia e, upraviť program. Ako náhle je program schválený, tak je zaslaná výzva na expertov. Expertov všetkých, experti všetkých členských krajín sa môžu zúčastniť takýchto hodnotení a počet expertov v rámci jedného hodnotenia je rozdielný v závislosti od typu hodnotenia. Napríklad hodnotenie hraníc, kde je viacero expertov e, v rozmedzi od 12 až po 15, takže možno 50. Napríklad hodnotenie SIS, oblasti SIS si vyžaduje 5 až 6 expertov. Hodnotiaci program sa skladá e, z niektorých všeobecných prezentácií, e, všeobecného úvodu, ale najdôležitejšia časť takéhoto hodnotenia, takýchto hodnotení sú návštevy na mieste, kde experti dokážu posúdiť, do akej miery dotknutá krajina splňa podmienky šengenského aky. Základ takéhoto hodnotenia spočíva na tzv. na jednej strane hard aky, to je dohoda z 85. šengenský dohovor a šengenský hraničný kódex a vízový kódex a potom je tzv. soft alebo meký aky. To sú katalógy osvedčených postupov, ktoré sú verejne dostupné a ktoré je možné stiahnuť na webových stránkach, odporúčania a skúsenosti z predchádzajúcich hodnotení. Na konci každej misie hodnotiacej e, je vypracovaná správa hodnotiaca, e, kde sú zosumarizované tie nedostatky a takisto sú tam uvedené niektoré osvedčené postupy alebo dobré postupy, ktoré by mohli byť príkladom pre ďalšie členské štáty. Samozrejme je tam veľa citlivých údajov informácií, Napríklad, e, keď dochádza k zadokumentovaniu niektorých hraničných prechodov, ktoré nesplňajú tie požiadavky. Tieto dokumenty sú predkladané a potom diskutované na pracovnej skupine pre hodnotenie Schengenu a na základe takejto správy hodnotená krajina pristúpi k follow-upu, v rámci ktorého môže indikovať, do akej miery dochádza k zlepšeniam na základe posúdených nedostatkov alebo zistených nedostatkov od pristúpenia 7 nových krajín v roku 2007 došlo k zlepšeniu, pokiaľ ide o tento mechanizmus e, hodnotenia. E, došlo k, e, k takému naštartovaniu zo strany Česka a Belgická, teda Španielska a teda došlo k zlepšeniu, pokiaľ ide o nastavenie týchto misií a ich realizovanie samotné. A teraz aj v rámci belgického predsedníctva dochádza k istým zlepšeniam, pokiaľ ide o postup dosledovania alebo follow-upu na záver by som chcel spomenúť niektoré výzvy, pre ktorými stojíme do budúcnosti. Tešíme sa na e, modifikovaný návrh Európskej komisie, ktorý má doplniť e, súčasný hodnotiaci mechanizmus Schengenu, ktorý bude diskutovaný na našej úrovni, na našej skupine, či čakáme na tento návrh v nadchádzajúcich e, mesiacoch samozrejme s napätím očakávame výsledky vyhodnotenia Bulharska a Rumunska. Je to príležitosť synchronizovať hranice v rámci šengenského priestoru s tými inými v rámci Európskej únie. Samozrejme, je to aj prvok demokratickej zodpovednosti v oblasti bezpečnosti, spravodlivosti. A som presvedčený, že musíme e, spolupracovať e, v rámci tri európskych inštitúcií a to umožňuje hĺbkovú kontrolu demokratickú na jednej strane a nie vstupuje to do konfliktu e, s tými bezpečnostnými záležitostiami na druhej strane. Týmto konštatovaním končím moju prezentáciu, lebo len spoločnými silami dokážeme Európu naštartovať a dajú späť do aktivity. Ďakujem, pán Kojpen. Vypočujeme si teraz spravodajcu e, na úrovni výboru LIBE, e, ctený kolega Carlos Coelho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo todos os colegas da Comissão LIBE, os senhores deputados dos Parlamentos Nacionais e permitam uma saudação especial à senhora deputada Isabel Oneto e ao Sr. deputado Carlos Peixoto, que vem do meu país. Queria abordar quatro pontos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 demokratická kontrola v šengenskom priestore. Sú to dva problémy, ktoré boli preberané e, v právnom výbore Senátu, kde mám tu čest e, zasadať. Šengenský informačný systém bol samozrejme, že sa snaž, sme sa snažili o koordináciu, harmonizáciu politík, ktoré majú chrániť bezpečnosť členských štátov. Toto bude možné len pri využití harmonizovaného informačného systému, e, ktorý, o ktorý sa budú deliť e, všetky zložky, policajné, justícia, ktoré sa zúčastnia všetkých kontrolných e, mechanizmov pri vstupe i výstupe z súčasných hraníc. Týka sa to osôb, osôb, ako aj tovarov. E, ide o databázu, ktorá sa vytvára centrálnym prepojením e, systémom s národnými databázami, ktoré majú zaisťovať e, voľný pohyb potrebných informácií pre členské štáty a uplatňovať postupy pre voľný pohyb osôb a tovaru. Sú to veľmi citlivé údaje mm, na jednej strane majú prinášať čo najväčší objem informácií, ale na druhej strane chrániť súkromie jednotlivcov. Ja som minulý rok s kolegom predložila návrh zákona, ktorý by umožňoval lepšie chrániť osobné údaje a s tým súvisiacu revíziu európskych smerníc. Štáty, ktoré používajú SIS a snaha stále e, žiadať viac od informačných e, systémov viedlo k tomu, e, že sa vyvinul druhý E, e, stupeň druhá generácia systému, systém SIS-2, ktorý bude zdokonalený a bude sa opierať o nové technológie. Tento projekt však ešte e, je, bol zdržaný, ešte nie je v platnosti. Tieto problémy súvisia hlavne s objemom nových informácií, ktoré treba zbierať Okrem toho si musíme položiť otázku, aké sú finančné a technické podmienky, ktoré viedli e, k voľbe, tejto voľbe migrácie zo systému SIS e, do systému SIS-2. Bolo to dobre vopred premyslené? E, toto, bolo to zvládnuté? Bolo financovanie realistické? Vo všetkých týchto bodoch sú nejednotné názory komisia uznala nutnosť vyhradiť e, ďalších 13 miliónov eur na e, e, systém, ktorý celkovo má stať 103 miliónov eur mm, a tam nie sú zahrnuté národné investície. Mm, v roku 2013 by mala byť migrácia hotová zo systému SIS-1 do systému SIS-2. E, Francúzsko pochybňuje podmienky pre vykonania prvého testu na začiatku 2010 a e, je za to, aby systém SIS-2 si zachoval rovnakú výkonnosť ako terajší systém. E, bol, účtovný dvor bol požiadaný Eh, o vykonaní auditu tohto systému, ktorý prebehne v roku 2011. Eh, zistenie Francúzska eh, týkajúce sa ťažkosti so zavedením SISu 2 primelo francúzsky senát, aby zverili zriadenie systému agentúre so sídlom v Štrasburgu. A na základe tejto úvahy. Švedské predsedníctvo začalo pracovať na tom, aby vznikla agentúra, ktorá by mala spravovať všetky informačné systémy týkajúce sa oblasti bezpečnosti práva a spravodlivosti. V súčasnosti e, tieto úvahy ešte nedospeli e, k projektu, ktoré by zohľadňoval všetky predstavy práva, požiadavky členských štaných e, konzistentný nástroj na vývoj a riadenie e, týchto systémov. Stále je otvorená otázka, ako to bude spojené s hodnocovacím mechanizmom, ktoré si e, žela rada Ďalšia časť, ktorá bude potrebná pre migráciu, sa môže stať príležitosťou e, na vytvorenie jednotnej metodiky, a ktorá sa bude opierať o presadzovanie e, správnych postupov členských štátov. E, čo sa týka demokratickej kontroly, tá musí byť lepšie posilnuté, viac ako v iných politikách čo sa týka bezprostredných práv občia, obč, občanov a podmienok svrchovanosti členských štátov, je nevyhnutné, aby zástupcovia občanov v Európskom parlamente aj v národných parlamentoch mohli vykonávať účinnú kontrolu všetkých opatrení. E, tento nárok je dlhodobo E, presadzovaný v Európskom e, senáte. Náš zbor sa viackrát vyslovil mm, na vytvorenie asociácie európskych e, národných poslancov pri hodnocení Eurojustu a kontrole Europolu. Chcem tu zmieniť e, e, správy e, Alexa Turka a Jean-Patrika Courtois, ktorí navrhli vytvorenie výboru europoslancov a národných poslancov, ktorí by mali na starosti sledovanie činnosti Europolu. Chcela by som povedať, že vo Francúzsku E, ústavný zákon z roku 2008 rozšíril možnosť Národného e, parlamentu sa vyjadrovať k otázkam Európskej únie. Chcem tu zdôrazniť, že e, výmena medzi europoslancami a poslancami národných parlamentov môže zlepšiť kontrolu a E, politiky, ktoré správujú šengenský priestor. Nakoniec chcem vyjadriť radosť e, e, z toho, ako jednotlivé členské štáty čerpajú výhody z z tohto šengenského systému. Mali sme možnosti spoločným krokom a spoločne riešiť spoločenské problémy, ktoré sa objavujú a mm, ktoré možno e, riešiť len v efektívnej a silnej solidarite Ehm, sme za to, aby sa k nám pridalo Rumunsko v roku 2011 a aby sme teda naďalej mohli chrániť slobodu práva našich občanov. Ďakujem. A teraz e, otvárame rozpravu. Pán Cipov z Bulharského parlamentu ako prvý. Ďakujem, pán predseda, dámy a páni. A stení poslanci. A v marci 2011 budeme e, vstupovať do šengenského priestoru a je to jedna z našich priorít. E, vytvorili sme vynikajúci systém koordinácie medzi E, rozličnými inštitúciami a e, veľmi intenzívne pracujeme na implementácii šengenského AKI, tak aby e, sme všetkých ubezpečili, že naša vonkajšia hranica, ktorá má 226 km, bude absolútne bezpečná. V rokoch 2006 až 10 sme prijali všetky potrebné opatrenia na to, aby sme zharmonizovali našu legislatívu s aký komunitér a aby sme zabezpečili všetky potrebné technické zariadenia, aby boli funkčné, aby boli inštalované. Inšpirovali sme sa aj inými členskými štátmi EÚ, ktoré už sú v Schengene. Inšpirovali sme sa ich najlepšími osvedčenými postupmi a z iniciatívy bulharskej vlády sme taktiež e, rozši- e, predlžili e, lehotu na vyjednávanie o vstupe do systému, tak aby boli obe strany plne ubezpečené o tom, že všetko je pripravené a všetko je v poriadku a dostatočné na to, aby sme do priestoru mohli vstúpiť pokiaľ ide o technické zabezpečenie hranice, e, prebieha e, e, realizácia niekoľko, niekoľkých kontraktov na dodávku technických zariadení v hodnote zhruba 124 miliónov eur. V roku 2010 spoločne so skupinou európskych expertov sme vykonali samohodnotenie, identifikovali sme nedostatky a rozhodli sme o opatreniach, ktoré boli prijaté na odstránenie týchto nedostatkov. Rozličné správy, ktoré zverejňovali experti, e, nás vyzývali k tomu, aby sme nepolavovali z tempa, aby sme pokračovali v e, oblastiach, e, na ktoré sa zameriavame. A samozrejme, tieto správy obsahovali aj odporúčania v tých oblastiach, ktoré je potrebné ešte zlepšiť a v júli e, roku 2010 Európsky parlament prijal e, rozhodnutie, ktorým sa e, stanovila integrácia systému SIS s bulharským systémom, respektíve naopak integrácia bulharského systému do systému európskeho SIS. Takže e, my sme prijali všetky opatrenia, ktoré sme mali prijať. E, všetky opatrenia, ktoré boli potrebné preto, aby sme boli schopní e, technicky aj inak poskytovať všetky informácie, samozrejme pri zohľadnení aspektu ochrany ľudských práv, ochrany osobných údajov a všetkých štandardov, ktoré e, s týmto e, súvisia a dúfam, že všetko sa nám podarí dotiahnuť do marca 2011. Ďakujem, pán predseda. Θεωρώ ότι είναι αυτονόητο ένα πρωταρχικό ερώτημα. Myslím si, že najskôr e, je vhodné položiť otázku. o Zrušenie hraníc v rámci spoločného šengenského priestoru Vedie to naozaj e, k novým, novému kontextu, k novej situácii. 25 rokov e, v princípe sme e, sa dostali do tej istej chyby, do toho istého chybného uvažovania. Bol vytvorený priestor na základe zrušenia hraníc, ale kto je vlastne obsiahnutý v tomto priestore? Sú to občania a občanky Európskej únie, alebo je to istým spôsobom nadradená entita. ktorý môžeme e, označiť, e, ktorú môžeme označiť pod e, termínom Big Brother, alebo taký novodobý Big Brother, veľký brat. Myslím si, že je to chybné. Tie negatívne vyjadrenia, respektíve tie sťažnosti členských krajín neboli doposiaľ je reflektované, hlavne pokiaľ ide o porušovanie ľudských práv. A musím povedať, že neexistuje jednotný názor, pokiaľ ide o najefektívnejší systém hodnotenia fungovania tohto šengenského systému, ktorý už existuje 25 rokov. Myslím si, že musíme naozaj správne vyhodnotiť a posúdiť všetky veci a aspekty a tak tu vzniká otázka, Ako môžu členské e, štáty na Európsku, smerom na Európsku úniu povedať, e, že šengenský systém je tým e, právým jadrom Európskej únie a že je vlastne stávným kameňom Európskej únie. Ako je možné tvrdiť niečo takéto a Európska únia takisto tvrdí, že je to prioritná vec. Myslím si, že tu viac vzniká otázka, či by sa nemali zaoberať občania Európskej únie inými vecami, či by toto mala byť naozaj priorita šengenský priestor. Ide o ochranu občanov pred vecami, ako je hm, obchod s drogami, praním špinavých peňazí, respektíve aktivity organizovaného zločinu, respektíve terorizmu. To sú veci, pred ktorými musíme občanov chrániť. A otázka je, či nám toto nie, vôbec Schengen umožňuje. A keď som teraz eh, si vypočul, že Švajčiarsko tu takisto sa spolupodiela, tak eh, sa mi natíska otázka, ako môže Švajčiarsko v rámci tohto spoločného priestoru spolupôsobiť, eh, keď sa zdráha poskytovať a odovzdávať údaje ktoré sa týkajú napríklad bankových kont, alebo teda bankových účtov, ľudí, ktorí sú predmetom trestného stíhania, alebo ktorí sú trestného stíhania. Myslím si, že to e, porušuje isté slobody a takisto istým spôsobom je to aj e, v rozpore s myšlienkami Európskej únie. Ehm, mulțumim pentru prezentările făcute aici și Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem eh, za všetky prezentácie, ktoré tu odzneli a za všetky informácie, ktoré sme si to vypočuli. Osobne si myslím, že šengenský priestor je jedným z najjasnejších symbolov eh, snahy Európskej únie zlepšiť kvalitu života jej občanov. Ako povedal eh, boli moje predrečníci. Tento projekt je veľmi úspešný. Je to projekt, ktorý predstavuje zjednocovanie Európy a zjednotenú Európu, a, e, e, priestor, európsky priestor slobody a spravodlivosti e, môže existovať len ak máme rešpektovaný princíp voľného pohybu občanov systém, šengenský hodnotiaci systém je jednoduchý, efektívny a transparentný a znamená to, že dnes, ale aj v budúcnosti budeme schopní garantovať e, bezpečnosť e, našich občanov a že e, budeme rešpektovať princíp vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi. Rád by som využil príležitosť to, že tu je pani Escoffier z Francúzska, aby som jej položil otázku. Moja otázka je nasledovná. Myslíte si, že nedávne udalosti vo Francúzsku, ktoré sme všetci e, sledovali, e, môžu nejakým spôsobom spochybňovať e, platnosť šengenského priestoru alebo opodstatenosť šengenského priestoru. Obzvlášť e, preto, lebo francúzska vláda hnaná možno trošku hnevom a e, vyslala varovné signály voči Rumunsku, či na budúci jar naozaj Schengensk- e, Rumunsko vstúpi do šengenského priestoru alebo nie. Ehm, takže ehm, e, neviem, ako to presne povedať. Možno to bolo trošku unáhlené, možno to bolo motivované hnevom, možno, že toto bola vec, ktorá by sa mala, alebo ktorá sa mala riešiť e, cez radu ministrov a je Francúzsko v pozícii, že by mohlo napríklad znemožniť vstup a Rumunska do šengenského priestoru e, z e, tohto e, dôvodu. Ďakujem. Ďakujem. Pán Ševčík zo Senátu Českej republiky, ďakujem za slovo a predseda, ďakujem aj za úvodné vystúpenie. Česká republika je jedna z posledných e, krajín, ktoré vstúpili do šengenského priestora. Myslím si, že e, v pocitoch našich občanov prevažuje pocit spokojnosti, má to aj veľký psychologický efekt, ak e, cestujem mimo svoju krajinu a nie som kontrolovaný na hranici, tak je to naozaj veľký efekt spolupatričnosti k určitému priestoru. Je to tak veľký efekt, že českí občania tolerujú aj zvýšené počty kontrol, ktoré sú v susedných krajinách pod vplyvom práve pristúpenia do šengenského priestoru a je to presne o tom, že chápeme, že je potrebné e, získať e, dôveru v to, že Česká republika a nové členské štáty nie sú žiadnym spôsobom pre tých starých účastníkov šengenského priestoru nebezpečné. Čo je ale nedôstojné, je niekedy spôsob, akým sú tieto kontroly vykonávané. Ja som to zažil sám na sebe, nemám teda informácie sprostredkovanie a môžem vás ubezpečiť, že ak vás civilné vozidlo s nápisom Follow me zavedie na opustené parkovisko medzi dva kamióny a vyzvú vás, aby ste išli pred auto a nemohli sa pozerať na to, ako vám vybalujú veci z auta, tak vás napadajú veľmi e, zvláštne myšlienky. Toto sa naozaj stalo, stalo sa to pri mojej súkromnej ceste a myslím si, že to kazí, veľmi to kazí dojem práve z celého projektu a bolo by bez pochyby vhodné, aby ste v spolupráci s policajnými zložkami tieto veci e, zamietli. Mne nevadí veľký počet kontrol, dôveru si to potrebné získať, ale veľmi často spôsob kontroly je pre civilizovaný svet nepriateľný. Ďakujem. Ďakujem, pán Kaldzevský. Z Polského senátu. Ďakujem veľmi pekne. Na začiatku by som chcel eh, povedať, že eh, celkom chápem eh, tie slova, ktoré zazneli z úst môjho greckého kolegu, ale čo nechápem, je ten jeho podtón. Chce vrátiť znova vnútorné hranice Európskej únie. Včera sme hovorili o agentúre Frontex, ktorá má na starosti je vlastne posilňovanie šengenského priestoru a ochranu primárne externých hraníc, spoločných vonkajších hraníc EÚ. A Polsko má záujem na tom, aby sme urobili všetko preto, aby sme a, mali e, bezvízový styk napríklad medzi Polskom, Bieloruskom, Polskom, Ukrajinou a e, Kaliningradskou oblasťou, to je tá e, ruská autonómna oblasť. Tento prístup, myslím si, je obzvlášť dôležitý z hľadiska komunikácie a pretože a, a, toto približuje šengenský priestor a vôbec priestor Európskej únie bližšie k tým krajinám, ktoré ešte nevstúpili do Európskej únie a preto e, si myslím, že práve Schengen, šengenská oblasť nám umožňuje alebo mala by nám umožniť priblížiť sa k týmto krajinám a myslím si, že by sme mali byť schopní preukázať našim susedom e, spoza hraníc EÚ, že ich budúcnosť je v Európe a nie v Ázii. Ďakujem. A teraz pani Jotová, výbor Libe. E, ďakujem. E, pán predseda, mám jednu krátku otázku. Pán Sopens, e, mohli by ste nám povedať niečo viac k otázke Bulharska a Rumunska, pretože váš tým, vaša pracovná skupina teda sa toto vecou zaoberajú a mohli by ste nám povedať niečo o termínoch pre posledné hodnotenie týchto siedmých a, a, a programov a vôbec e, krajín, ktoré majú vstúpiť do e, Schengenu. Ďakujem, hovorí predseda. A, a ešte zástupca výboru, zástupkynia výboru Libe. Ďakujem pekne dve veci. Veľmi bol chválený a vychválený teda šengenský systém. Schengen je viac a nič menej ako istý rámec pre e, krajiny, pre voľný pohyb. A myslím si, že treba to realisticky vnímať ako je e, potom ten priestor nastavený, tak to je druhá otázka. A pokiaľ ide o tých e, ľudí, ktorí žijú v týchto krajinách, tak tí e, sa pýtajú na svoje životné podmienky, akým spôsobom prispel šengenský priestor k zlepšeniu. A šengenský, síce, šengenský systém poskytuje isté, isté, isté, istý priestor, ale nie je to nejaké zlepšenie nevyhnutne. A to musíme mať na pamäti pri riešení tejto otázky. Druhý bod SIS 2 Viete, že je to vysoko sporné z finančných, ale samozrejme aj z technických dôvodov, ale takisto aj z politických dôvodov. Je to vysoko sporné, keď sa pozrieme na to, aké údaje sú tu zozbieravané, alebo aké by tam mali tiecť. Takisto sú to údaje, ktoré sa týkajú napríklad tajných služieb. Minulý týždeň rozpočtový výbor Európskeho parlamentu rozhodol, e, že prostriedky, ktoré majú smerovať e, na dobudovanie SIS-2, budú pozastavené to znamená prostriedky, ktoré majú viesť e, k dobudovaniu SIS e, 2 do roku 2012, že tie nebudú poskytnuté, lebo pos- pochybuje výbor rozpočtový, že je k dispozícii reálny časový plán a že tým spôsobom je ohrozené aj to ďalšie dobudovanie systému. Moja otázka smerom na dámy a páni, ktorí sú súčasťou panelu. Ako vy vnímate e, ďalšie dobudovanie a vývoj systému SIS-2 za týchto okolností. Ja osobne som veľmi skeptická. Možno k tomu vaše stanovisko. Thank you. Ďakujem. Pane Danoka, výbor Libe. Ďakujem, pán predseda. Ja využijem príležitosť a položím otázku pánovi Sipensovi, stejnému zástupcovi rady. Týka sa možno takého iného prístupu k šengenskému priestoru, teda e, dva členské štáty EU nie sú e, členmi Schengenu e, Brit- Británia a Írsko. A my dokonca nedokážeme zharmonizovať požiadavky na prestup hraníc, ktoré existujú v týchto dvoch členských e, štátoch. Ale či, otázka je, či sa príjmajú na pôde rady nejaké kroky, aby tieto dva členské štáty eh, eh, harmonizovali pravidlá, eh, tak aby sme hovorili o slobodnom pohybe občanov EÚ. Prvý problém súvisí s trvalým pobytom teda tých osôb, ktoré pobývajú trvalo v šengenskej oblasti a sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín. Príjmajú sa nejaké kroky, na uľahčenie ich situácie, pokiaľ ide o pohyb do týchto dvoch členských štátoch, teda konkrétne Británie a Írska, a teda v prípade tejto kategórie ľudí. A naopak. či sa príjmajú kroky e, na uľahčenie vstupu e, do šengenského priestoru osobám s trvalým pobytom v Británii a Írsku, ak sú e, štáty príslušníkmi tretich krajín. Takže čas na reakcie a, a použijeme ten istý, to isté poradie. Najprv pán Kojpens, máte slovo. Um, for, uh, ale... Ďakujem pekne, využijem možnosť, budem hovoriť po holandsky. Eh, ďakujem ešte raz za všetky vaše príspevky, za pripomienky, reakcie Všetkého som si poznamenal a teraz budem reagovať v krátkosti na niektoré z týchto otázok. Možno ešte jeden moment z toho, z tej prezentácie pána Kuela, pokiaľ ide o hodnotenie tých krajín, ktoré sú už e, členmi šengenského priestoru. Tu by som chcel dôsledne e, povedať, že hodnotenia E, sú brané veľmi vážne, tak e, v zmysle prvého, respektíve aj druhého mandátu. Nie je tu žiadna povrchnosť pri ich realizácii. Druhý mandát, e, to znamenalo, že aj Belgicko bolo predmetom hodnotenia minulý rok a môžem vás uistiť, že to prebehlo veľmi komplexne a starostlivo. Ďalej, pokiaľ ide o pripomienky greckého kolegu, k údajom, ktoré sa týkajú trestnej činnosti a tak ďalej. Ja tu hovorím ako predseda pracovnej skupiny na rade, a my máme veľmi jednoznačný mandát a tým je hodnotenie, respektíve hodnotenie miery kriminality, to nie je súčasťou nášho mandátu. Čiže doposiaľ sme neboli schopní robiť samostatne takéto posúdenie, hodnotenie. Ďalšia otázka, ktorá sa týkala termínov, v rámci ktorých eh, majú vstúpiť do tohto priestoru Bulharsko a Rumunsko. Hodnotenia ešte stále prebiehajú a ešte to chvíľu aj bude trvať, nedošlo k ich uzavretiu. Potom ide aj o hodnotenia v rámci SIS. Tento rok by mali byť uzavreté a mali by byť predmetom správy e, medzi 6. a 12. decembrom, čiže tesne pred koncom roka. Toľko k hodnoteniu SIS 2. Potom ešte posledná otázka, ktorú som si poznamenal ohľadom e, Spojeného kráľovstva. Tu je celá séria vecí, ktoré spadajú do osobitnej zodpovednosti a právomoci členských štátov. V prípade, že má byť zmenené niečo na úrovni členského štátu, tak e, je to vec, ktorá je mimo nášho mandátu, na ktorú nemáme dosah. Je to teda mimo náš mandát a preto nemôže a nedokáže e, na naša skupina takýmito vecami zaoberať. Toľko krátke odpovede na otázky, ktoré som si poznamenal. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne. Pán Carlos Coelho. A ďakujem pekne, pán predseda. Tri veci. Náskôr, pokiaľ ide o greckého priateľa, nie je mi ľúto rozhodnutia zrušiť interné hranice vnútorné. Myslím, že to bolo dobre pre Európu, pre občanov a to z dôvodov, ktoré som spomenul v mojom príhovore. Bolo to dobré pohľad, pohľadu slobodu, slobody, cestovného ruchu a myslím si, že život by bol oveľa náročnejší a ťažší pre európskych občanov, keby sme mali opätovne nastoliť vnútorné hranice. Nemyslím si, že to by bol správny režim, správny postup, správne rozhodnutie. A nenabádal by som k porovnávaniu šengenského informačného systému s e, nejakým e, systémom ale veľký brat, Big Brother. Ak sa niekto snaží prísť do Portugalska cez vonkajšiu hranicu, to naozaj znamená, že táto osoba sa snaží ďalej potom ísť do Španielska, respektíve do Francúzska, lebo tam už potom nie je vnútorná hranica. Čiže policia na portugalskej hranici by mala vedieť, aké sú tie varovania, ktoré sa tí vzťahujú na túto osobu, ktoré zasielajú iné členské štáty, lebo v opačnom prípade nie sme schopní udržiavať takú vysokú mieru bezpečnosti, ako si želáme. Samozrejme vždy keď hovoríme o nových technológiách a obrovských databázach, ktoré s tým vznikajú, je tu nebezpečenstvo, že z toho vznikne nový veľký brat, nový Big Brother. Preto máme veľmi prísne pravidlá, ktoré sa vzťahujú na oblasť ochrany údajov a takisto ochrany osobných údajov. A myslím si, že by sme mali byť hrdí na tie pravidlá, ktoré sme schválili a spôsob, akým ich uplatňujeme. Pokiaľ ide o šengenský informačný systém a situáciu okolo neho, chcel by som počiarknúť fakt, e, že Európsky parlament sa rozhodol zmraziť e, túto rozpočtovú linku, túto položku. To znamená, že budeme môcť, nebudeme pravdepodobne môcť e, ozmraz, rozmraziť tieto prostriedky. To by sa udialo iba v prípade, že by komisia poskytla všetky informácie, po ktorých voláme. Podľa mňa potrebujeme sekundarizáciu takéhoto systému. Potrebujeme SIS-2 z viacerých dôvodov, ale predovšetkým je to dôvod bezpečnosti. V krátkosti som sa dotkol v mojej prezentácii aj tohto aspektu. Poprvé preto, že budeme mať biometrické údaje. Teraz čelíme problému na našich hraniciach, ktoré nazývame eh, problém John Smith to znamená, keď zatkneme niekoho e, s takým istým menom, ktoré má iná osoba, ktorá je už v systéme. istý John Smith. Ak je tam nejaký Carlos Coelho zanesený e, v rámci nejakých varovaní, v rámci systému a chcem e, prejsť cez hranicu, tak to mi vygeneruje systém z informácií, že Carlos Coelho je nebezpečný, ale to je iný Carlos Coelho ak e, tam budú biometrické údaje a ja budem e, dávať môj otlačok prstu, tak budem schopný dokázať, že ja nie som ten, ktorého majú zaneseného v systéme a ku ktorému sa vzťahuje to varovanie, tá výstraha. Čiže e, zavedenie biometrických údajov je spôsob, ako bojovať proti falošnej identite a teda aj proti typu zločinu, ktorý tak sa začína zmáhať v Európe a tým je krádež falošných identít. A takisto e, kvalita tých e, výstrach, to je spôsob, ako zlepšiť e, tú bezpečnosť. Teraz v rámci systému je istá, je pridelená istá informácia, napríklad dojde k ukradnutiu, odsúzeniu auta a jedinú vec, ktorú vieme zo systému zistiť, je informácia, či je to ukradnuté alebo neukradnuté auto v rámci rozpracovania systému budeme schopní naviazať eh, toto auto na konkrétnu osobu, na typ eh, zločinu. Ten policajný, eh, policajný prístup je úplne rozdielný. Ak ide o auto odsudzené, alebo ak je to teda auto odsudzené v rámci nebezpečnej trestnej činnosti, napríklad v rámci pedofilného zoskupenia. Tam je teda rozdielný policajný prístup a takéto informácie budú poskytované v rámci druhej generácie SIS. Preto potrebujeme SIS 2. A ešte posledná odpoveď e, na adresu pani Otovu a na kolegyňu z Bulharska. Týka sa to pristúpenia Bulharska a Rumúnska do šengenského priestoru. Tu som, už som prijal teda miesto predsedu vlády Bulharska, ktorý je zároveň aj ministrom vnútra Bulharska, bolo to minulý týždeň a stoločil som mu informáciu, že pre Európsky parlament je istá politická priorita a my si želáme, aby Bulharsko a Rumunsko sa stali súčasťou šengenského priestoru, pretože patríme do jednej európskej rodiny. Je to naša politická vôľa. Ale keď hovoríme o Schengene, politická vôľa nestačí. je potrebné, aby došlo k schváleniu hodnotenia a do týchto mechanizmov zatiaľ Európsky parlament nie je zapojený. Je to čisto medzivládna záležitosť práve teraz pod predsedníctvom pána Kojpensa. Členské štáty musia overovať, či sú vytvorené všetky podmienky podľa všetkých kritérií a toto musí prebehnúť na základe jednomyselnosti všetkých hlasov. Pokiaľ ide o teda Bulharsko a Rumunsko, tieto krajiny musia dokázať, či sú schopné sa plne zapojiť do šengenského priestoru. A my si prajeme, aby ste boli v našej spoločnosti, ale musíme zabezpečiť veľkú mieru bezpečnosti, pretože vzájomná dôvera je úplne nevyhnutná je nevyhnutné mať dôveru, že kontroly, ktoré realizuje Bulharsko a Rumunsko na bulharsko-rumunských hraniciach, bulharských teda rumunských hraniciach sú rovnako kvalitné ako kontroly, ktoré vykonávajú ostatné členské štáty na svojich hraniciach. A verím, že toto hodnotenie dopadne pozitívne a že bude možné e, zabezpečiť pristúpenie týchto krajín. Ďakujem. Ďakujem, pán Kueľo. Ďakujem pekne, pán predseda. A predovšetkým by som sa venovala jednému bodu v mojej reakcii, ale na úvod by som rada povedala, že podľa rečníkov dedukujem, že Schengen je predovšetkým o občanoch a o to ide. V tom je tá základná hodnota. Chrániť, zabezpečiť, garantovať slobody občanov ktorí žijú v šengenskom priestore. To je signál, ktorý musíme vyslať a ktorý je silný. Pokúsim sa teraz vám povedať, čo si myslí francúzsky štát o nedávnych udalostiach, ktoré ste spomínali. Je pravda, že sa to asi nepáči niektorým spriateľeným krajinám. Možno, že to ani nebolo pochopené tak, ako to malo byť pochopené za daných podmienok. Povedala by som, že v súčasnosti vo Francúzsku sme zistili, že asi 11 miliónov, 9, miliónov, 9 miliónov presnejšie, ľudí žijú v obrovskej chudobe. To je úplne štvrtý svet, ak by som to mohol takto povedať. A máme tam aj ľudí, ktorí sú predmetom diskriminácie e, vo svojej domovskej krajine. My musíme takéto osoby lepšie integrovať, áno. A je jasné, že sa to stáva európskym problémom. Tu chcem zvorazniť, že vláda si myslím niekoľko mesiacov sa neustále snaží, pretože veľmi často sme vysielali do Bukurešti našich rôznych emisárov a tí sa stretávali s príslušným ministrom, ktorý má na starosti integráciu Rómov, romského etnika. Rumunsko sa zaviazalo, že aj na parížskej prefektúre bude mať štyroch úradníkov, ktorí budú pracovať práve na rozbíjaní e, sieti prevádzačov. Čiže tá spolupráca už bola vytvorená a to bola prvá vec, ktorú sme chceli. Áno, dôstojnosť, e, zaručiť dôstojnosť týchto osôb. Francúzsko niekoľkokrát sa vracala k tomuto aj nedávno a vláda to povedala veľmi jednoznačne a povedala a deklarovala, že vždy chcela aplikovať, plnohodnotne aplikovať európske právo. Možno ten jazyk, nebol, ten jazyk zvolený nebol príliš e, šťastný a ja to nechcem nijak komentovať, za čo mi prepáčte, ale pochopila som, čo zaznelo, aké posolstvo a budem ho tlmočiť ďalej. Každopádne dnes e, prináleží každému členskému štátu úloha zabezpečiť dodržiavanie ľudských práv a je na štáte pôvodu, aby prebral na seba zodpovednosť za svojich občanov. Sloboda pohybu, ktorá je posvetená článkom 3 zmluvy, to neznamená, že niekto sa zbaví nejakých vlastných občanov, zodpovednosti za nich, ktorí žijú v takejto ťažkej situácii. Práve naopak, štát im musí pomôcť k dôstojnému životu. A všetky tieto aktivity, tie boli realizované v rámci dobrej koordinácie medzi štátmi a v atmosfére vzájomného porozumenia medzi týmito krajinami. A myslím si, že by sme mali vedieť, byť schopní aj zabudnúť na tie minulé epizódy. Do budúcna je však isté, že francúzska vláda bude plne podporovať a pomáhať. A už to aj jasne deklarovala, pretože prezentovala program veľkej finančnej pomoci. A francúzska vláda bude aj kontrolovať, že každý výdavok bude skutočne určený k tomu, aby sa pomáhalo týmto sociálne slabým občanom, aby mohli žiť dôstojne, tak ako im prináleží a ako sa patrí. Ďakujem pekne. Zvládli sme to, zvládli sme to včas. Pokryli sme dva panely, ktoré boli naplánované na dnešné ráno, takže budeme zahajovať poslednú časť dvojdňového seminára a tým sú záverečné pripomienky. A na tie chcem sem pozvať sem za tento predsednícky stôl, aby prišla pani Olga Dzíren z Belgického senátu, tak aby sme dokázali prejsť tej poslednej časti, aby sme potom otvorili diskusiu. Ďakujem pekne.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 vážení e, kolegovia, vážení poslanci, ďakujem všetkým za už vopred za spoluprácu. Prosím, zaujmite svoje miesta, aby sme mohli hladko prejsť e, k záverečnej časti našho seminára. Je to záverečná časť členovia, ktorí sa chcú zúčastniť, ne, zaujmite miesta, ostatní prosím opustite miestnosť. E, poprvé, ja ako predseda výboru LIBE e, robím, čo je v mojich silách, e, aby som všetko zariadil Mm, pre vaše odlety, odchody. Vieme, že prichádzate z rozličných členských štátov a znova chcem vyjadriť uznanie za to, že mám e, tú radosť a čest e, vás tu hostiť e, v Európskom parlamente. Takéto e, dôležité zhromaždenie poslancov národných parlamentov, ktorí majú záujem o výmenu z názorov z, v rámci kontaktov s Európskou Eh, Európskym parlamentom. Eh, tento, toto záverečné kolo nechce eh, vyslovať ďalšie posúdenia, pretože sú predmetom diskusie. Chcel by som sa iba podeliť len s určitými záverečnými poznámkami. Ja chápem, E, tento, e, túto novú koncepčnú e, a prácu, kooperačnú prácu vlastne tým, že píšeme novú kapitulu európskeho procesu. Ja si myslím, že vlastne veľkou zmenou zmenou bolo, bolo vstúpenie do platnosti e, Lisabonskej zmluvy. E, celá oblasť e, slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, čo bolo prvýkrát e, v 97. založené v Amsterdame, sa stal samostatným e, plnohodnotným európskym cieľom a predstavuje prepojenie medzi európskou a národnými úrovňami. To znamená, že Európsky parlament a národné parlamenty spoločne chcú zabezpečiť pre európskych občanov slobodu, spravodlivosť a bezpečnosť základné ľudské práva, charta ľudských práv sú nevyhnutnou e, súčasťou Eh, Lisabonské zmluvy. Nikdy eh, nesmieme eh, prehliadnúť, že vlastne má zabezpečiť ďalšie fungovanie Európskej únie a takisto aj charty. A vlastne občania sa stávajú jadrom celej európskej konštrukcie čo naš, našu činnosť nielen viac zlegitimizuje, ale aj zefektívni. E, je veľmi dôležité konať správne. Aj čo sa týka proporcionality a subsidiarity, ktoré sú tiež prvky, ktoré e, sú Eh, tiež dôležité pri eh, súčinnosti Európskeho parlamentu s národnými parlamentmi. Musíme spolupracovať. Eh, vlastne tento dialog musí prebiehať neustále stratégia e, Európskej únie, čo sa týka bezpečnosti a e, potom tie orgány, ktoré sa e, s touto úlohou zapodievajú, musia byť komplementárne k národným orgánom. <clears throat> Vítam preto každý príspevok, ktorý zaznie na týchto dvoch dňoch seminára E, sú to prvky, ktoré o ktorých treba diskutovať tak, ako vlastne sa počas týchto dvoch dní seminára dialo. E, tiež sa ukázalo, že vstupujeme do novej fázy operácie kooperácie, e, keď čo sa týka konštelácie agentúr, ktoré sú zapojené do oblasti e, e, bezpečnosti, e, slobôd a práva. Mali by byť zaramované v rámci koherentnej stratégie a zabezpečujúc proporcionalitu a operačnú solidaritu z ktorého bude musieť e, môcť ťažiť každý štátny členský štát. E, preto táto spolupráca je fundamentálna a mala by sa odohrávať e, pod prísnym parlamentným dozorom, pod dozorom parlamentu európskeho ako aj národných na obidvoch úrovniach. To znamená, že komisia by mala urýchliť E, proces tzv. Liban, e, e, lisabonizácie týchto agentúr a procesov. A malo by to byť pripravené pred koncom roku 2011. Ehm, respektíve teda dva roky po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy bude si to vyžadovať čas, nebude to jednoduché a Ehm, vlastne mali by sme diskusiu na texte ehm, ukončiť v polovici roku 2013. Čiže ehm, je to 5-ročné obdobie, a mali by sme konať, aby sme mm, veci dosiahli čo najrychlejšie. Ďalšie inštitúcie členských štátov by mali nachádzať e, pragmatické spôsoby práce na národnej aj e, nadnárodnej úrovni, európskej úrovni, aby e, sme efektívne vykonávali úlohy, ktoré robíme pre našich občanov, pre na oboch úrovniach národných aj európskej e, potrebujeme stále dobrý kontakt s výborom LIBE Európskeho parlamentu ako, e, ako rámec pre e, výmenu informácií a názorov na regulárnej báze. Follow-up takéto konferencie E, pod novým e, budúcim e, predsedníctvom v rovnakom formáte s tým, čo sa zlepšilo a čo ešte treba zlepšiť. Preto na záver chcem povedať, že by som k všetkým hodnoteniam politickú hodnotu čo sa týka všetkých agentúr pôsobiacich v oblasti bezpečnosti E, e, všetky šengenské inštitúcie, Europol, Eurojust, e, my ako členovia parlamentu je to otázka parlamentnej kontroly a musíme mať na mysli stále, že zastupujeme občanov. Vlastne to znamená aj Lisabonská zmluva. Mm, nejde len o spoločnú menu, o jednotný vnútorný e, trh. E, celý úspech Európskej únie e, je založený na implementácii tej jadrovej myšlienky občianstva E, musíme poznať aj vlastné e, medze, limity. Viac razy sa e, o tom hovorilo, je tam trošku zmetok okolo toho. Všetky tieto agentúry nemajú za úlohu nahradiť zodpovednosť členských štátov v tejto oblasti činnosti musia zabezpečovať kooperáciu a koordináciu. Sú to nástroje. Nemajú preberať e, činnosť e, v kompetencii členských štátov. Práve naopak majú e, ich, im dávať spoločné ciele, spoločné úlohy a prepájať ich. Veľa pokroku sa urobilo za krátky čas. Nebolo tak dávno, keď to všetko začalo. Iba 25 rokov sa urobil prvý krok týmto šengenským e, systémom pozostávajúcim z piatich e, e, členských štátov, ale dnes už skoro všetky členské štáty sú súčasťou tohto systému plus aj niektoré mimo, teda štáty mimo EÚ. A niektoré ďalšie krajiny signalizujú cestu týmto smerom bolo jasne povedané v na tomto seminári, že na jednej strane je veľa odporu, e, rezistencie zo strany e, jednotlivých členských štátov. Je to záležitosť, ktorú musíme riešiť. E, bolo tu menovaných niekoľko príkladov, napríklad úrad verejného európskeho prokurátora počas španielského predsedníctva bol seminár, ktorý sa venoval o relevantnosti e, takéto dôležitej inštitúcie, ktorá e, má nastúpiť po, novej, teda po Lisabonskej zmluve. Pretože to patrí k, k logike e, dávať veci, ktoré sú spoločného charakteru e, dokopy a nachádzať riešenia, ktoré môžu vzísť len z európskej úrovni. E, e, nie je tam napísané, že to požaduje spoločný trestný zákonník alebo trestnú legislatívu celoeurópsku. Ale ide o to, aby tu dochádzalo ku konvergencii, k približovaniu sa e, e, e, právnych koncepcií a inštitúcií, aby sa mohli definovať spoločné ciele, spoločné ukazovatele, spôsoby správania, ktoré musíme spoločne stíhať. Keď E, ide o medzinárodné e, kriminality, medzinárodnú kriminalitu, nadnárodné hrozby. E, je veľa ťažkostí, ktoré treba riešiť a ale myslím, že máme nádej. Že máme nádej z podčiarknúť prístup spolupracovať na celej ceste, nielen na technickej úrovni, ktorá je veľmi dôležitá a náročná. Je to veľmi náročná oblasť činnosti, o tom netreba argumentovať, ale Lisabonská zmluva eh, nám veci neulahčila. Práve naopak naopak zložitosť, inštitucionálne usporiadanie, ktoré nám priniesla Lisabonská zmluva, je oveľa náročnejšia než kedykoľvek predtým v histórii Európskej únie. Musíme spolupracovať, musíme sa e, naučiť zjednocovať naše úsilia na pravidelnom základe. A učiniť ich zmysluplnými, aby to malo význam, praktický význam e, a slúžilo právam našich občanov. Čiže hovorím nie len technické, ale aj politické aspekty, aby sme mohli e, e, lepšie poznávať ľudí aby títo ľudia boli lepšie informovaní o tom, čo sa tu deje. Včera dnes sme videli, že sú určité nedorozumenia, nejak, e, nedorozumenia niekedy si musíme sebe samým vyjasniť, čo je skutočne pravda a čo e, vlastne sa Lisabonu netýka e, E, čo znamená Frontex, e, Schengen. Ak si tieto relevantné body musíme sami sebe vyjasniť, e, musíme túto informáciu ďalej posunúť aj našim občanom, pretože netušia, nemajú tušenie o tom, čo sa tu deje. Musíme s nimi komunikovať, aby sme mohli vytvárať, spojiť úsilie Eh, aby vedeli, že sa o ne staráme, eh, že ide tu o základné práva, o občianstvo, o občanov a že táto zložitá konštelácia inštitúcií a medziparlamentných fóriem a formátov spolupráce mm, E, má jediný účel a síce občanom lepšie slúžiť. Teraz dávam slovo pani Olga Rihem, e, senátorku Belského senátu a potom otvoríme e, diskusiu, záverečnú diskusiu. Ďakujem za slovo. Ako bývalá europoslankyňa a členka výboru LIBE, som v súčasnosti e, v inštitúcii federálneho štátu E, jasné je, že slova, ktoré e, vyriekol kolega, sú veľmi e, zložitá. Je tu veľká nepriehľadnosť, hlavne v oblasti bezpečnosti a občianstva. To sú veľmi dôležité aspekty. Viete dobre, že máme európske problémy. A aby sme e, presadzovali určité výhľady, čo sa týka ekonomického územia, hlavne čo sa týka ekonomiky. Ale na druhej strane, čo sa týka e, e, zastúpenia slobôd občanov, je zrejme, že snaha po transparentnosti, zodpovednosti, to zďaleka nie sú veci, ktoré by občania prijímali za svoju vec. E, v konečnom efekte máme za to, že je nevyhnutné spájať Európsky parlament a národné parlamenty e, v tomto spoločnom postupe. Otázka demokratickej kontroly súvisí e, s navýšením operačných kapacít ako Europolu, tak aj Eurojustu pretože od ich vzniku až do dnešného stavu došlo skutočne k významnému vývoji. Čo sa týka demokratickej kontroly, je dôležité, aby táto kontrola bola transparentná, spravodlivá, či E, e, e, cez správnu radu Europolu alebo aj voči Európskemu parlamentu. Vieme, že niekedy sa šíri pocit, že vlády majú prevahu nad parlamentom. A pokiaľ ide o Európsky parlament a Europol, že všetko nie je v tejto veci dostatočne jasné. Keď hovoríme o právomoci kompetenciách, e, výberu jednotlivých kapacít. E, z hľadiska e, parlament, národných parlamentov zaznieva kritika nedostatočnej kontroly, nedostatku rámca skutočnej demokratickej kontroly Takže návrhy, ako boli vykonané v Lisabonskej zmluve, už nie sú v rozpore so zapojením národných parlamentov do kontroly Europolu. Práve naopak, e, vyzývajú k tomu, pretože to, čo určuje e, fungovanie Europolu, bude e, vlastne predpisovať aj spôsob kontroly zo strany Európskeho parlamentu a do tejto kontroly sú zapojené aj národné e, parlamenty. Otázka je, akým spôsobom e, má tento vzťah e, medzi národnými parlamentmi a Európarlamentom vzniknúť. Kolega povedal, že, to malo, že by to malo byť relevantnejšie, efektívnejšie tu sa nepohybujeme na pôde automatického technokratického rozhodnutia. Ide tu o to, aby sme vytvorili e, politickú pridanú hodnotu, ktorá sa týka aj práv občanov. Potrebujeme mať možnosť e, umožniť občanom prístup k informáciám a hlavne k kvalitnejším informáciám. je to otázka e, lepšej dôvery voči národným parlamentom aj voči Európskemu parlamentu. Existuje rozpočtová kontrola, ale je táto e, e, rozpočtová kontrola jadrom parlamentnej kontroly? A v národných parlamentoch E, potrebné, aby národné e, parlamenty boli plne zapojené do týchto aktivít. Tiež by bolo e, potrebné vytvoriť zmiešaný výbor spojujúci Európsky a národné parlamenty. Ako často by mal takýto výbor zasadať? a keby by mal mať kompetencie? A je potrebné, aby existovala národná delegácia pri Europole v každom národnom parlamente. Je škodlivé, ak sa konajú takéto rokovanie, rokovania ako dnešné opúšťame ich so zbožnými prianiami. Kolega povedal, že by bolo dobre sa znovu e, stretnúť, ale budeme sa musieť stretnúť tak, aby sme si mohli povedali, že sme urazili, že sme e, e, spravili kus cesty, že sme európske parlamenty, teda národné parlamenty zapojili do posudzovania jednotlivých vecí článok 51 požuča, e, považuje, požaduje väčšiu transparentnosť v oblasti trestného stíhania e, práve to, čo je, e, je to upravené v článoch 68, 69, 70, že národné parlamenty majú byť zapojené. Máme nástroje aj prostriedky na to, aby sme hodnotenie a kontrolu vykonávali ale musí sa tu položiť otázka, kto v nás, e, z nás v národných parlamentoch e, bude požadovať tieto hodnotiace správy. A pokiaľ sú takéto správy predkladané v národných parlamentoch, kto bude skúmať, e, či sme schopní spoločne čítať a vykladať tieto správy, pretože keď budeme chcieť spoločne hodnotiť a porovnávať, mali by sme minimálne medzi sebou viesť dialóg o očakávaniach a o spätnej väzbe, ktorú od kontroly očakávame. A až potom rozhodnutie rady, ktoré upravuje Eurojust, predpokladá len e, poskytovanie e, informácií Rade a parlamentu o pôsobení Eurojustu. Takže musím sa opýtať, môžeme skúmať nasledujúce otázky, či ustanovanie článku 32 rozhodnutie Rady z roku 2002 umožnilo by to vykonávať e, skutočné hodnotiace činnosti voči Eurojustu. Mohli by sme po, predpokladať po, posilnenie eh, a mož, bolo by možné nájsť aj eh, spoločnú formu v podobe zmiešaného výboru. Čo by to vlastne znamenalo? Takže by som chcela zdôrazniť skutočnosť, eh, že parlamentná kontrola znamená kontrolu E, kontrolu, ktorú e, vykonávajú zástupcovia, zástupcovia občanov. A vytvorenie týchto dvoch agentúr nemá za za cieľ e, posilniť kontrolu občanov, ale skôr E, poskytnutie nových záruk, že budeme e, dbať na bezpečnosť, e, na ochranu práv občanov a predovšetkým ochranu demokratických slobôd. v tom obrovskom štáte zloženom z 27 štátov. Demokratická kontrola musí byť zodpovedná, a hlavne veľmi transparentná a bola zachovaná dôvera v celý mechanizmus. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pani Zrien. A teraz otváram takúto našu záverečnú diskusiu. Prvou eh, signora De Gerolamo, je to poslankyňa Talianského parlamentu. Ďakujem pán e, predseda. Otázka, e, ktorá e, tu rezonuje, alebo otázky, ktoré tu rezonujú na tomto stretnutí, majú dopad tak na európsku úroveň, ako aj na úrovne národné, sloboda, bezpečnosť, boj proti terorizmu, organizované trestné činnosti, boj proti nelegálnej imigrácii a integračné politiky. Toto sú všetko veci, ktoré sú veľmi úzko prepojené a žiaden členských štátov nemá adekvátne opatrenia, aby sa s nimi vysporiadal sám bez pomoci iných a preto tu vzniká potreba mať spoločnú politiku a spoločný prístup. Otázka a stojí tiež e, tak, e, kde je tá miera, e, do ktorej má Európska únia využívať svoje agentúry. Ak majú totiž to fungovať efektívne, potrebujú mať adekvátne nástroje, adekvátne zdroje a musí tu byť jasná ochota spolupracovať na strane národných orgánov. Včera sme o tom hovorili, keď sme hovorili o Frontexe ktorý sa má posilniť z hľadiska zdrojov a myslím si, že toto by malo platiť aj o Eurojuste a o Europole. E, je potrebné vymeniať si informácie, je potrebné posilniť spoluprácu, i iba tak e, budeme schopní e, efektívne potláčať organizovaný zločin je potrebné zabraniť zneužívaniu ľudí, ktorí prichádzajú k našim hraniciam, k našim pobrežiam a jednoducho Napríklad si zoberte príklad Talianska, ktoré je geograficky exponované fenoménu e, takéto nelegálnej imigrácie po mori. A v tomto prípade nemôžeme nechať riešenie len na tieto geograficky exponované krajiny, ale musí tu byť element solidarity. Včera e, talianský člen Európskeho parlamentu povedal, že je potrebné e, vyvážiť bezpečnosť na strane jednej a ochranu práv na strane druhej, základných práv. A, a myslím si, že otázka základných práv je veľmi dôležitá, ak hovoríme o prenose právomocí z národnej na európsku úroveň. A my tu potrebujeme mať garancie. My musíme zabezpečiť, aby všetky činnosti alebo za všetky činnosti, ktoré vykonávajú európske agentúry, sa niekomu zodpovedali zodpovedali parlamentu alebo národným parlamentom. A proste, aby tu bol systém skladania účtov. Musíme tiež rešpektovať politickú diverzitu, ktorú máme na európskej úrovni a na národných úrovniach, aby sme garantovali prijatie čo možno najoptimálnejších politík v oblastiach, ktoré sú napríklad predmetom štokovského programu na nedávnej konferencii e, organizované Európskym parlamentom zaznela výzva adresovaná komisie, aby vypracovala pracovný dokument ešte predtým, ako budú predložené e, komisiou konkrétne návrhy. E, taký konzultačný dokument, na báze ktorého by sme mohli dospieť k praktickým riešeniam. Je potrebné vyhnúť sa nedorozumeniam pokiaľ ide o politiky príjmané jedným či iným členským štátom. Musíme sa snažiť vytvoriť veľmi efektívny a spoločný priestor. Ďakujem. Pán Karidžis z greckého parlamentu. Áno, ďakujem pekne. Diskusia, ktorú vedieme už tento druhý deň, myslím si, že to je dobrá skúsenosť pre nás všetkých Jeden zo záverov znie, e, že Európska únia e, v tejto dôležitej oblasti slobody, bezpečnosti a práva musí pokročiť a musí ísť dopredu a to rýchle. V mnohých oblastiach ešte zaostávame a e, v národných parlamentoch ako v Európskom parlamentu je nevyhnutné tieto veci pohnúť dopredu. Je to tak, že počas týchto dvoch dní sme istým spôsobom prispeli k rozdiskutovaniu týchto a k budovaniu tej spoločnej mienky. Inštitúcie Európy a mechanizmy, ktoré sú zavedené a ktoré majú chrániť občanov pred negatívnymi javmi, ktoré e, plynú povedzme z voľného pohybu a z migrácie je nevyhnutné, aby sme v tejto súvislosti sa opierali o jednu politiku Európskej únie a je to nevyhnutné aj kvôli tomu, aby sme dokázali zabezpečiť a rešpektovať E, základné ľudské práva, je nevyhnutné na ne viac prihľadať a dodržiavať ich. E, je dôležité, aby sme dnes opustili túto rokovaciu miestnosť a s tým, že všetci pochopíme, že členské štáty e, trpia pod rozdielnou záťažou, alebo je tam iná záťaž na každú jednotlivú krajinu. Ja hovorím teraz za Grécko a sú teda krajiny, ktoré naozaj musia niesť na svojich pleciach veľkú mieru záťaže, hlavne pokiaľ ide o nelegálne prisťahovalectvo, organizovaný zločin a obchodovanie e, s drogami. Európska solidarita, ako aj komunitárna solidarita sa nemôže e, obmedzovať len na slova a na vyhlásenia, musí sa to pretaviť aj do činov. Potrebujeme finančné prostriedky, ale takisto musia byť podporené politickými rozhodnutiami v súvislosti s týmito problémami, ktoré vznikajú, pretože nezazneli za posledné dva dní jednoznačné odpovede z nášho pohľadu je mimoriadne dôležité, aby sme chránili e, dost, efektívne a dostatočne vonkajšie hranice EÚ a je dôležité, aby aj Turecko, e, či už v Egejskom alebo v Stredozemnom mori, aby dokázalo sa zapojiť aj z pohľadu vojenskej prítomnosti. To je e, vec, ktorá musí byť jasne stanovená. Nie je možné, aby sme rozdrobene postupovali, musíme ukázať jednotnosť a musíme sa pokúsiť uzatvoriť aj príslušné dohody. Pričom samozrejme to predpokladá dohodu medzi jednotlivými aktérmi. Pokiaľ ide o Frontex a Europol, tak to podporujeme a chcel by som ešte to uzavrieť následovnou pripomienkou. Pokiaľ sa nebudú európsky občania cítiť bezpečne a chránení, tak potom budú na dennom poriadku xenofóbia a rasizmus pretože chýba dôvera medzi občanmi EÚ a medzi inštitúciami na druhej strane. Preto musíme všetci, a to je našou povinnosťou e, v národných parlamentoch, ako aj na úrovni Európskeho parlamentu, a preto musíme teda všetci e, preklenúť e, túto priepasť, ktorá vychádza ako poznatok zo všetkých štúdií, ktoré sú realizované na úrovni EÚ. Čiže musíme prekonať túto priepasť a našimi odpovediami musíme dať istotu smerom na európskych občanov. A ja e, som zajedno s vami, pán predseda. Nie je možné jednoducho, aby sme sa starali len o európsku menu, o hospodárskú politiku a o takéto veci. Musíme realizovať predovšetkým tie politiky, ktoré občanom pomáhajú v každodennom živote a ktoré sa týkajú ich bezpečnosti. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. A teraz zastupkynia výboru Libe. debate foi útil e deve, devemos prosseguir. Áno, ďakujem pekne. Tieto diskusie boli naozaj veľmi užitočné a mali by sme, tak ako predtým, pokračovať v tejto tradícii takýchto podujatí a mali by sme sa teda stretávať s Európskym parlamentom, vymieňať si poznatky. Jednu vec by som chcela zdôrazniť. Pri týchto výmenách názorov, ktoré sme mali počas týchto dvoch dní, sa jasne ukázalo, že došlo k významným pokrokom, pretože 20 ročia dozadu by nikto ani nebol pomyslel, že pokročíme takýmto spôsobom, pokiaľ ide o tradičnú suverenitu, suverenitu v ponímaní teda členských štátov. Preto je teraz tak dôležité pre nás, ako pre poslancov, aby sme odmietli to, že je e, nevyhnutné stále dokladovať nejaké dodatočné pokroky na to, aby sme sa dostali e, dopredu, pokiaľ ide o zabezpečenie e, priestoru slobody, bezpečnosti a práva pre občanov EÚ. Takáto nevyhnutnosť jasne prekračuje rámec Európskej prokuratúry alebo Európskeho prokurátora tejto myšlienky. Žijeme v časoch, kedy medzinárodné zločiny alebo medzinárodný zločin využíva akékoľvek príležitosti, ktoré sa mu núkajú a vidí stále viacej priestoru na realizovanie svojej činnosti a bez toho, aby sme mali e, tento nástroj európskeho prokurátora, sa nám nepodarí dosiahnuť zabezpečenie práv a bezpečnosti pre občanov EÚ. o sistema de Schengen. O deputado Carlos Coelho. Hovorilo sa veľa o Schengene. Kolega Carlos Coelho jasne a jednoznačne povedal, že ide o ochranu občanov EÚ, že ide o ochranu občanov proti nebezpečiam, ktoré pochádzajú zvonka. Ale pritom niekedy prehľadáme tie nebezpečia, ktoré pramenia znútra. A myslím si, že práve európsky prokurátor by bol v stave riešiť tak vonkajšie ako aj vnútorné nebezpečia a hrozby lepším spôsobom. Čiže dokázal by fungovať aj tam, kde doposiaľ existovali isté bezpečnostné deficity. Myslím si, že my ako poslancovia máme úlohu nevykonávať len parlamentnú kontrolu, ale musíme zabezpečiť aj to, aby eh, dochádzalo k riešeniu istých rozporov rozporov a odporu aj zo strany členských štátov, ako aj politických síl, ktoré sú pri moci a ktoré sa nezasadzujú za nasadenie takýchto nástrojov, teda konkrétne hovorím o nástroji Európskeho prokurátora, ktorý bude disponovať nadnárodnými právomocami. Tak ako Europol, Eurojust, Frontex alebo Schengen Takisto aj takýto prokurátor by dával príležitosť eh, kontaktovať sa s národnými orgánmi a úradmi a nejakým spôsobom vytvoriť pridanú hodnotu, pokiaľ ide o zabezpečenie bezpečnosti našich občanov. Ďakujem, pán Petrovic, Polský senát. Ďakujem pekne, pán predseda. Um, ja som veľmi e, pozorne počúval, e, čo tu zaznelo z úst e, predrečníkov a, a nielen dnes, ale aj včera. A bez pochyby Európska únia potrebuje niekoľko dôležitých inštitúcií, aby riadne fungovala. A to je celkom pochopiteľné, ale musíme byť obozretní, pretože administratíva a byrokracia má tendenciu rásť. A musíme byť preto striedmi. A v tomto kontexte som eh, trošku skeptický, pokiaľ ide o eh, vytvorenie úradu eh, verejného prokurátora alebo úradu európskeho prokurátora, inštitúcie bez právnych nástrojov jednoducho nemôžu riadne fungovať a podľa mňa je dôležitejšie využiť existujúce inštitúcie a nie vytvárať inštitúcie nové. Najmä sa domnievam, že by sme mali prijať opatrenia s cieľom posilniť spoluprácu medzi a národnými e, prokurátorskými službami. A ja mám osobné skúsenosti, e, viem, že existujú nedostatky, e, pokiaľ ide o túto oblasť, oblasť spolupráce, napríklad e, nedostatky v oblasti právnej pomoci medzi národnými <coughs> prokurátorskými službami. Inými slovami, nemali by sme vytvárať nové inštitúcie, mali by sme využiť tie inštitúcie, ktoré už existujú, ktoré už fungujú, pretože inak si myslím, že prílišná e, byrokracia poškodí našu spoluprácu. Ďakujem. A teraz zastupca výboru Libe. Libe. Ďakujem veľmi e, pekne, pán predseda. Veľmi stručne. E, najskôr by som chcel povedať, že veľmi e, pozitívne nahliadam na e, tie zhrnutia, ktoré sme si vypočuli e, zo strany predsedníckého e, stolu. Stola dovolte mi teraz navrhnúť niečo ako príspevok do našej budúcej diskusie. Týka sa to postupu, ktorý bude využívaný na dohľad alebo kontrolu agentúr, o ktorých tu dnes hovoríme. Samozrejme, najlepším spôsobom a bude uplatniť e, ten formát, o ktorom sme hovorili, keď sme diskutovali o rozhodnutie rady, teda vytvorenie spoločného výboru a členka Belgického senátu o tom hovorila, zmiešaný výbor, ktorý by pozostával z členov výboru LIBE a z národných parlamentov, príslušných výborov národných parlamentov. A takýto spoločný výbor by mohol pôsobiť buď ako plnohodnotný výber, ale, výbor, alebo ako v určitom obmedzenom režime, že by sa stretával povedzme dvakrát ročne plus podľa potreby vzhľadom na napríklad mimoriadne okolnosti. Miestom stretnutia by mohol byť Brusel a obsahom rokovanie takéhoto zmiešaného výboru by mali byť otázky rozpočtové e, týchto inštitúcií, E, to znamená návrh rozpočtu a samozrejme plnenie potom rozpočtu. E, po druhé, e, správa o výročná správa alebo správa o činnostiach týchto agentúr a taktiež navrhované činnosti do budúcna a, a realizácia činností. Ďalšia oblasť by sa týkala menovania a, a riaditeľov týchto agentúr a členov správnych rád. A posledná oblasť, štvrtá, ak dobre počítam, by sa týkala informácií, e, poskytovania informácií e, alebo prípadne diskusie o nejakých mimoriadných prípadoch. A na záver e, si dovolím mm, navrhnúť, aby sme sa spoločne zamysleli nad možnosťou poskytovať informácií na žiadosť samotných e, e, agentúr. Nech sa páči, ďalší rečník. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem pre všetkým za to, že ste usporiadali tento seminár, pretože e, bez pochyby je to príležitosť pre národné parlamenty, aby lepšie pochopili, čím sa tu zaoberáme, aby sme prípadne mohli rozptýliť určité pochybnosti, ako ste sám povedali. Existuje zmetok a niekedy nie je jasné ktorý je vlastne, sa týka úloh a kompetencií. E, vlastne sa o tom hovorilo aj v e, talianským poslanom, tak, ako na rozdiel od národných parlamentov, tu e, sa zodpovedáme nie e, len pár e, ľuďom, ale 400 miliónov občanov. A preto mm, musíme stále mať na pamäti dôstojnosť našich občanov, Náš e, výbor už niekoľko mesiacov sa e, zapodieva nielen nie len otázku, ako je zmluva medzi Talianskom a Líbiou, ale aj my e, sledujeme e, rokovania, ktoré prebiehajú medzi Radou a Líbiou a videli sme, že je veľmi ťažko získavať informácie z, z, o tejto zmluve s Líbiou. Ehm, my sme nad týmito eh, zmluvami vyjadrili veľký údiv. Niektoré veci nie sú korektné a keď eh, vieme, vidíme, že niektoré reakcie členských štátov nie sú korektné, eh, tak na to upozorníme. Dostávame sa pomaly na koniec. Nevidím už, že by sa niekto hlásil do diskusie, e, takže myslím, e, prejdeme k e, záverečnému príhovoru. Chcem povedať jasne, že Nechcem teraz reagovať na všetky body, ktoré zazneli. Boli mimoriadne e, zaujímavé a navzájom obohacujúce. Nás vlastne, nám osvetlili tie e, témy, o ktorých sme e, diskutovali. Sme si zaznamenali všetky príspevky. Dúfam len, že tento materiál sa nejakým spôsobom e, vráti do, a ukáže do našej e, politickej, každodennej politickej práce v národných či v tomto Európskom parlamente a že nám pomôže pri e, tom, aby sme v tejto oblasti zlepšovali našu prácu. Aby som teda zhrnul niektoré prvky, ktoré sú podľa mňa z centre zájmu mnohých poslancov a boli to, bola súčasťou e, diskusie poprvé. Impu, dôležitosť časového faktoru. E, časový faktor je veľmi dôležitý. Áno, e, boli sme radi, že za tak málo času sa urobil taký e, veľký pro, e, pokrok. E, napríklad Frontex existuje len 15 e, rokov a e, to je dobre zabehnutý a je veľmi užitočný. A nie je náhoda, že keď diskutujeme o Frontexte, počujeme hlasy z Talianska, Španielska, Grécka, Malty častejšia než ako napríklad hlasy zo Škandinávie. Je to prirodzené, ale Ide o to, že Frontex sa založil v roku 2004, začal pôsobiť v roku 2005 a skutočne sa situácia zmenila. Môžete to povedať napríklad ako ja mm, za seba so skúsenostiami z Kanárskych ostrovov. Mm, poznáme e, situácie, keď na e, preplnených člnoch e, prichádzali nelegálni pristahovalci. Situácia sa zmenila Máme 5 rokov, e, aby sme obnovili e, mandát e, Frontexu a mali by sme tlačiť na komisiu, aby vykonala zásadný pokrok a aby sa začali čím skôr plniť nové úlohy ciele, ktoré boli stanovené v rámci Lisabonu musíme zdôrazňovať solidaritu, proporcionalitu. E, je skutočne neakceptovateľné, aby solidarita bola taká obmedzená, keď ide o pomoc e, niektorým e, členským štátom, niekedy v mimoriadnych prípadoch, napríklad Grécko E, v súčasnosti. Takže ja by som e, teda e, apeloval na, hlavne na radu, aby prejavovala solidaritu ďalším pilierom európskeho procesu Novou úlohou Európskej únie je spoločná ochrana vonkajších hraníc. Lisabonská zmluva je v platnosti. Ehm, vlády ehm, prostredníctvom rady to umožnili a preto by sme mali ehm, byť angažovaní v plnení úloh, ktoré sú stanovené v tejto zmluve. ešte jeden bod, čo sa týka dôležitých príspevkov na zlepšenie súčasných inštitúcií, agentúr, ktoré existujú. Je množstvo návrhov, ktoré sú veľmi zaujímavé. Počuli sme, ako by, sme návrhy, ako by agentúry mohli zlepšiť svoj výkon E, e, sme počuli o permanentnej kontrole, dozore, dohľade, e, ktorú musíme vykonávať aj na európskej úrovni, aj na úrovni národných parlamentov. Je to permanentná stála úloha a musí sa na pravidelnej báze vykonávať krok čo krok v budúcnosti, ktorá nás čaká a potom ešte jeden politický záver. Tu ide o to, že ak sa nám nepodarí sa byť úspešní pri tejto ehm, úlohe, tak e, e, riziko je jasné. Populizmus, xenofóbia, e, hnev, strach, strach z neznámeho z tých, ktorí nám klopú na dvere, voči e, cudzincom, e, voči návštevníkom, e, voči všetkým, ktorí sú iní. Toto nemôže byť opciou ani odpoveďou v globalizovanom svete. A tento globalizovaný svet je irreverzibilný. Ten tu máme, je to aktuálny fakt, s tým musíme počítať a musíme byť oveľa lepší, pokiaľ nechceme aby tento Európsky parlament, eh, eh, aby tu eh, zaznievali xenofobické reči, populizmus a a aby sme videli silnenie národných, národných politík, nacionalistických politík, rasistických trendov, tak ako sa to E, prejavilo v niektorých voľbách e, na národných úrovniach e, v nedávnom čase, v posledných rokoch. Chcem sa poďakovať každému za spoluprácu, za ochotu, za informácie a preniesť tieto informácie do vašich národných parlamentu. A teraz dám e, e, slovo na záver e, na členke Belgického senátu. Myslím, že to, čo sa povedalo, je veľmi významné a je zásadné pokračovať a určite bude mať príležitosť sa opäť stretnúť. Chcem len povedať, že to nie je len tak, že to teraz ukončíme, potom e, zasa niekde inde začneme. Bola by som rada, aby sa toto stalo vašou prioritou, prioritou vašej agendy. A tu sme si vypočuli jasné deklarácie, jasné dôvody a všetci nás merajú podľa našich činov, podľa toho, čo robíme, ako konáme. a preto na vás apelujem, aby ste to brali takto a nevrátite sa e, na budúce s dobrými návrhmi. Ďakujem za spoluprácu.